Good afternoon, ladies. Príjemné popoludne, dámy a páni. Rád by som vás privítal v Bruseli všetkých. E, Máme pred sebou dva dni. zasadnutí, ktorých program je veľmi nabitý. Na nešťastie náš predseda dnes e, nemohol predsedať tomuto zasadnutiu výboru, takže v tejto jeho funkcii ho zastúpim ja. Program bol mierne pozmenený oproti pôvodnému navrhnutému programu a ja približím tak dnešný program ako aj zajtrajší program. Dnes po vypočutí prikročíme k bodu 7, to je debriefing z misie ITRE do NEC. A bod číslo 6 z pôvodného programu, to je zmluva s Brazíliou, sa presunie na zajtra po všetkých ostatných bodoch. Ak nemá nikto nejaké pripomienky, považujem takto pozmenený program za schválený. Súhlasíte všetci? Respektíve má niekto pripomienky? Nie, ďakujem veľmi pekne. Takže začníme verejným vypočutím k zákonu o kybernetickej bezpečnosti. Ja by som chcel privítať ehm, štyroch rečníkov, ktorí sa budú venovať problematike v dvoch blokoch. Prvý blok potom vystúpia dvaja rečníci, a to pán Schabhuse a pani Megre. Ja by som chcel požiadať, aby všetci rečníci uplatnili naše obvyklé pravidlo, teda po e, nejakej tej, nejakom úvodnom vystúpení v trvaní zhruba, zhruba 8 minút e, by každý tieňový spravodajca, respektíve spravodajca, mal priestor vyjadriť e, počas dvoch minút svoje stanovisko, potom dostanú slovo všetci ostatní, avšak už len na jednu minútu. Komisia k tejto veci, o ktorej chceme diskutovať, teda akt e, o kybernetickej bezpečnosti, e, komisia 13. septembra 2017 predstavila nariadenie, ktoré sa týka práve tejto kybernetickej bezpečnosti a pozostáva z dvoch, e, čas, z dvoch častí. V prvom rade rozšírenie mandátu agentúry ENISA, po druhé dobrovoľný systém e, osvedčení v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Výbor ITRE je gestorským výborom pre tento návrh tzv. zákona o kybernetickej bezpečnosti, aj keď e, diskusie o kompetencii ešte stále prebiehajú a preto by som chcel privítať spravodajkyňu pani Angeliku Niebler. Aj keď e, ju tu nevidím, takže dúfam, že príde na toto zasadnutie a pána Jean-Philippe Albrechta, ktorý nahrádza spravodajcu za výbor IMCO, teda spravodajcu stanoviska výboru IMKO. Takže um, máme tu samozrejme zástupcov Európskej komisie, konkrétne pani Despinu Spanu, ktorá je riaditeľkou pre digitálnu spoločnosť, dôveru a kybernetickú bezpečnosť. A iné, ENISA je dobre zastúpená pánom Purserom, ktorý je vedúcim oddelenia kľúčových operácií. Ja by som chcel ďalej oznámiť, že e, k prezentácii návrhu komisie o zákone o kybernetickej bezpečnosti dôjde pravdepodobne 23. januára budúceho roka, teda 2018. A ako som už e, oznámil, rozdelíme celé vypočutie do dvoch blokov. Po úvodných vystúpeniach e, hlavných rečníkov všetci dostanete priestor klásť otázky, respektíve vykonávať vyjadrenia. Prvý blok, ktorý sa týka reformy nariadenia o agentúre ENISA, by uviedol prvý rečník, ktorým je pán Gerhard Schabhuse, ktorý je viceprezidentom Federálneho Úradu pre informačnú bezpečnosť. Pán Schabhuser sa ujal funkcie viceprezidenta Federálneho úradu pre informačnú bezpečnosť 1. januára tohto roka. Absolvoval e, Munsterskú univerzitu e, v oblasti, alebo teda e, študoval matematiku a pokračoval na univerzite v Hágene. V novembri 1991 eh, začal pracovať o federálnom orgáne pre eh, informačnú bezpečnosť a v BSI pracuje už 26 rokov. Je expertom na kryptografiu, informačnú bezpečnosť a implementáciu a dohľad ehm, v tejto oblasti. Po tomto stručnom úvode by som vám chcel odovzdať slovo. Pán Schabhuser, prosím. Vážení hostia, dámy a páni, ja som veľmi rád, že som sa môžeš byť. Hovoríte o ktorom bezpečnosti na vaše pozvanie v roku, kedy teda v súvislosti taktiež so schválením nového certifikačného postupu. Nemecko v roku 2004 zblízka podporovalo budovanie agentúry ENISA. BSI taktiež tomu prispievalo. ENISA profitovala z práce BSI a naopak. Takže máme naozaj veľký záujem na e, silnej a funkčnej ENISE E, ktorá bude podporovať všetky členské štáty EÚ, EÚ inštitúcie a orgány, tak aby bezpečnosť informácií v EÚ dosiahla vysokú úroveň, pretože toto je primerané stále svojcomu nebezpečenstvu. Centrálna misia ENISI e, je v tom, že je centrálnym kompetentným e, partnerom v rámci dialógu s EÚ tri teda záležitosti, ktoré sa týkajú sieti a bezpečnosti informácií. Takže v podstate takou hlavnou referenčnou hodnotou. Tým chápem, že sa tam e, dáva k dispozícii expertíza e, k relevantným témam, ktoré sa týkajú informačnej bezpečnosti, taktiež podpora členských štátov a európskych inštitúcií pri budovaní ich e, kapacity v tejto oblasti a taktiež pri rozvoji a implementácii európskych politík a právnych aktov, podpora E, spolupráca naprieč EÚ medzi všetkými zúčastnými stranami v oblasti e, informačnej bezpečnosti, napríklad s tým, že sa vymieňajú overené praktiky. E, čo sa týka významu tejto tematiky, tak ENISA nie je dostatočne vybavená. Rok 2017 sa vyznačoval tým, že v celej Európe aj na celom svete došlo k rôznym kybernetickým útokom ktoré sa pripomenuli túto tému na spoločenskej úrovni a preto si táto téma vyslúžila veľkú politickú prioritu. A preto, keďže spoločnosť sa stále digitalizuje, e, si myslím, že budeme v budúcnosti čoraz dôležitejší. Návrh komisie e, nového nariadenia o ENISE vzhľadom na tejto skutočnosti e, žiada správne o permanentný mandát pre ENISu. Toto za Nemecko my vítame a podporujeme aj ako teda Národný úrad pre kybernetickú bezpečnosť e, rozšírenie zdrojov ENISI tak, aby e, mohla e, plniť účinnejšie svoje úlohy. Predovšetkým je ENISA dôležitá pre implementáciu smernice v súvislosti s bezpečnosťou informácií, ktorá vstúpa do platnosti roku 2016, pričom je tu taktiež aj dôležitá úloha na rôznych európskych grémiách v rámci skupiny spolupráca, v rámci siete CIRT. Pri hodnotení práce ENISA z nemeckého pohľadu mm, naše hodnotenie je také, že pracuje pozitívne, predovšetkým, pretože už teraz poskytuje členským štátom vynimočné služby. Môžeme napríklad spomenúť e, vypracovanie odporúčaní pre e, budovanie národných miest v rámci siete CIRT, organizácia a koordinácia mm, celoeurópskych kybernetických cvičení Cyber Europe alebo taktiež vykonávanie Európskeho mesiaca pre kybernetickú bezpečnosť pod názvom European Cybersecurity Month. Tam sa teda dajú k dispozícii informácie, je to taká um, osvetová kampaň. No a čo sa týka toho aktu kybernetickej bezpečnosti, tak uh, Eliza teda rozhodne dokázala si zaslúžiť stály mandát Avšak, čo sa týka e, tohto hlavne ENISA by mala mať e, nový certifikačný rámec. Tá úloha v aktuálnom návrhu predpokladá Takže je tu otázka certifikácie zo strany členských štátov. A Taktiež implementácia rámca e, certifikácie EÚ e, by, toto by zo, e, oslabilo kapacity členských štátov na európskej úrovni kvôli tomu, že je stále väčšia digitalizácia, stále väčšie nebezpečenstvo, tak si myslím, že takéto kroky boli kontraproduktívne a k tejto téme sa ešte vyjadríme na nadchádzajúcich schôdzach. Okrem toho, tento nový návrh mandátu obsahuje novú úlohu pre ENISA, čo týka operatívnej spolupráce, takže ENISA by mala hrať dôležitú úlohu pri koordinácii v rámci e, siete CIRT čo týka teda kyber, kríz kybernetickej bezpečnosti. Okrem toho by si mala Eniza budovať vlastné kapacity, čo sa týka e, analýzy ex post e, kybernetických útokov a taktiež, e, pokiaľ teda členské štáty o to budú žiadať. My ako úrad pre, Národný úrad pre kybernetickú bezpečnosť sa pozeráme skepticky takýmto žiadostiam o budovanie operatívnych kapacít v oblasti kybernetickej bezpečnosti, to z viacerých dôvodov. Napríklad, čo týka e, kybernetickej e, bezpečnosti, tak toto vidíme ako časť národnej bezpečnosti, preto primárne v rukách členských štátov. Taktiež je tu určité rozdelenie kompetencií medzi EÚ, napríklad alebo aj NATO, členskými štátmi. Platí tam princíp subsidiarity a preto mm, je to teda otázka skôr pre členské štáty. Čo sa týka e, presunu e, príslušných kompetencií na, európsku úroveň, toto mohlo viesť k tomu, že úsilie na národnej úrovni e, v oblasti zvyšovania kybernetickej bezpečnosti možno by nemalo pri, príslušné pozitívne dôsledky. No a z vlastnej skúsenosti vieme, že toto je skutočne obrovský dôležitá téma pre národné zúčastnené strany. Predovšetkým sú dôležité znalosti detajlov a taktiež e, geografická blízkosť silovým skupinám a je úplne jedno, či tu hovoríme o štátnej správe o občanoch alebo o podnikoch. Toto sa ukazuje predovšetkým v oblasti kritických infraštruktúr, kde e, teda pri rešpektovaní princípu subsidiarity spolupráca s príslušnými podnikmi a e, taktiež dohľadovými orgánmi prebieha pod národnou režiou a skutočne tá úroveň dôvery bola budovaná mnoho rokov a veľmi vysoká. Po druhé, toto je argument, ktorý predovšetkým sa týka teda e, kontextu kybernetickej bezpečnosti v Európe. Už máme určitých aktérov na európskej úrovni, ktorí sú, to, ktorí sú tu operatívne aktívni. Na úrovni CIRT máme napríklad CERT EU, toto je kompetentná inštitúcia EU, ktorá e, ponúka operatívne služby európskym inštitúciám a agentúram. CERT EU je taktiež e, členom siete CIRT a taktiež má prístup k toku informácií vo všetkých členských štátoch. CERT EU je európskym operatívnym aktérom a už má možnosť e, vo, teda vo svojej e, oblasti, za ktorej príslušný EÚ e dodávať relevantné informácie, napríklad čo sa týka e, podpory pri rôznych útokoch. No a čo sa týka hodnotenia európskych kybernetických e, kríz v oblasti bezpečnosti, tak musíme taktiež dať do úvahy, že sú to väčšinou e, krízy na národnej úrovni s nejakým európskym aspektom. A princíp subsidiarity nemôže byť odstránený, čo sa týka otázky kybernetickej bezpečnosti. No a ENISA bude mať pridanú hodnotu pre európsku kybernetickú bezpečnosť len pokiaľ bude podporovať spoluprácu členských štátov a tieto členské štáty sa budú potom môcť rozhodovať ohľadom rozmeru takéto spolupráce. Ale pridelovanie kompetencií v rámci eh, kríz eh, kybernetickej bezpečnosti zákonom toto nepodporuje dôveru v sieť ale by to mohlo oslabiť e, národné e, štruktúry e, krízového manažmentu v tejto oblasti. Tieto národné štruktúry dobre fungujú a posilnenie už existujúcich kapacít vo všetkých členských štátoch, toto je základ pre celoeurópsky úspešný krízový manažment v oblasti internetovej bezpečnosti. Predovšetkým čo týka záväznej e, výmeny operačnej informácia, zriadenie alebo vybudovanie špeciálnych grémy a agentúr s operačnými úlohami. E, na toto sa dívame kriticky. Namiesto toho si myslí, že malo dôjsť e, k šíreniu osvety na úrovni členských štátov. Týmto by sa podporila, podporil základ pre vyhodnocovanie špecifických situácií. Takže na záver by som chcel podať, teda môj, chcel by som povedať, že je treba podporovať kvalitu a vykonateľnosť ENISu, ktorá bude podporovať e, národné orgány. Toto je pre nás e, veľmi e, dôležité. A nie, nechceme takú Enizu, ktorá by budila nejaké nesprávne očakávania, falošné očakávania a dostala by nejaké úlohy, ktoré potom nebude môcť splniť. Ďakujem a pokiaľ máte otázky, môžete sa pýtať. Schaffhüser. Ďakujem. Schaffhüser, toto bolo veľmi zaujímavé. Určite by ste mohli na to hovoriť celé hodiny. Vy ste expertom v tejto oblasti, ale my sa ponáhlame. Náš čas nás obmedzuje. Ďakujem za túto prezentáciu. A teraz by som chcel odovstať slovo ďalšej rečničke, pani Merle Megre, ktorá je riaditeľkou pre eh, Kooperatívne centrum excelencie snad eh, to v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Pani Megre je riaditeľkou tohto centra od septembra 2017. Pred týmto, pre touto funkciou pani Megre e, pracovala ako poradkyňa pre e, bezpečnosť počítačových sietí estonského prezidenta od roku 2012 do roku 2017. Tiež e, pracovala ako zástupkyňa styčného dôstojníka NATO v Kieve a predtým na útvare NATO pri Estonskom ministerstve obrany počas vstupu Estonska do NATO pani Megre um, ehm, študovala na um, univerzite v Londýne a má uh, tituly z Middlebury College a Tartu University. Takže dávam vám slovo. Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené a poslanci, členova výboru ostatní prítomní. Ja sem dnes prichádzam s názorom nezávislého experta e, zvonku. Som síce vo funkcii riaditeľky e, Centra excelentnosti NATO pre e, kybernetickú bezpečnosť, ktoré sa koná v Talíne v Estonsku. Takisto vlastne hovorím ako bývalá poradkyňa pre kybernetickú bezpečnosť pre prezidenta Estonska. V tomto našom centre excelentnosti na to e, zlučujeme viacero expertov na túto oblasť 21 členských štátov. Sú to odborníci z oblasti štátnej správy, vzdelávacích inštitúcií e, a iných sfér a sústredujeme sa na výskum a vzdelávanie v štyroch hlavných oblastiach kybernetickej obrany. Technológie, stratégia, operačná stránka a legislatívna stránka. A e, poskytujeme interdisciplinárny prístup k, ku kybernetickej bezpečnosti, ktorý je podľa môjho názoru celkom hodnotný. V mojom vystúpení budem vychádzať z mojich skúseností a budem hovoriť o tom, čo je podľa môjho názoru dôležité v oblasti kybernetickej bezpečnosti z hľadiska aktivít členských štátov Európskej únie. A ja e, dúfam, že budete so mnou súhlasiť na začiatku, že počet aj závažnosť e, kybernetických rozjeb je E, rastúci a sú, teda obidve tieto veličiny sú rastúce a vyžadujú si reakciu. Prostredníctvom nového mandátu by bolo možné posilniť úlohu agentúry ENISA v oblasti spolupráce, zvládania kybernetických hrozieb a ochrany pred týmito hrozbami. A ENISA už e, teraz predstavuje organizáciu, ktorá poskytuje pridanú hodnotu, pretože od roku 2010 organizuje celoeurópsky celoeurópsku, aktivitu Cyber Europe. A ja by som teda chcela teraz hovoriť na základe svojich skúseností riaditeľky Centra pre excelentnosť, ako aj bývalej poradkyne pre kybernetickú bezpečnosť estonského prezidenta. My sa domnievame, že um, cvičenia sú najlepším spôsobom, ako pripraviť eh, tie naše schopnosti a eh, prehlbiť kapacity. A je veľmi dôležité v týchto cvičeniach sa zameriavať na kybernetickú bezpečnosť, riešiť napríklad e, strategické ohľady, ktoré e, súvisia s e, týmito krízovými situáciami a prostredníctvom týchto zvyčení sa snažíme riešiť reálne situácie, keď nastanú na základe určitej všeobecnej situácie. Pod zastrašením NATO každý rok organizujeme alebo podporujeme organizáciu tzv. cvičenia, cvičenia Cyber Coalition a cvičenia Lock Shields. E, cvičenie Lock Shields je podľa nášho názoru najväčšie e, medzinárodné e, cvičenie v oblasti kybernetickej bezpečnosti na svete. Organizuje sa od roku 2010 a sústreďuje sa na výcvik pre odborníkov, právnikov, mediálnych poradcov, v oblastiach vnútroštátnej alebo v oblasti vnútroštátnej kybernetickej bezpečnosti. A to, toto cvičenie už dokázalo svoju hodnotu. Cieľom je naučiť tak odborníkov z oblasti obrany, ako aj civilnej sféry, ako prepojiť určité systémy a bojovať spoločne proti tejto hrozbe. No a cieľom je e, dosiahnuť vytvorenie jednotnej stratégie, ako krajina bude vystupovať proti týmto hrozbám a dajme tomu, ako sa im bude venovať aj po právnej stránke alebo diplomatickej stránke. A cieľom je vytvoriť e, tlak na týmy a preveriť e, ich schopnosti rozsiahlým kybernetickým útokom, ktorý snáď nikdy v živote nezažijú výcvikové týmy sa musia vysporiadať s otázkami, ako sú napríklad e, správy o e, zdraví systémov v forme čitateľnej pravdy. To je v podstate umenie písania správ tak, aby bolo aj netechnikom jasné alebo neodborníkom jasné, čo sa vlastne deje. To sú správy, ktoré možno zasielať e, exekutíve, teda ministrom a premiérom a Často v oblasti, alebo teda v tejto našej komunite pre kybernetickú bezpečnosť vnímame túto oblasť ako nedostatočne rozvinutú. Ďalšou e, otázkou sú právne záležitosti, lebo hacking a kybernetická vojna sú oblasti, ktoré zatiaľ nie sú po právnej stránke úplne vyjasnené a e, v prípade útoku je najdôležitejší rozsah a dopad operácie, lebo Napríklad poškodenie webovej stránky spoločnosti sa nedá považovať na, za e, vojnový akt e, kybernetickej vojny, avšak e, znefunkčenie systému, dajme tomu leteckej základne, už takýmto činom môže byť. No a tretia oblasť, ktorou sa zaoberáme, je reakcia voči médiám, pretože v týchto našich tímoch musia byť ľudia, ktorí dokážu vysvetliť aktivity tých tímov verejnosti prostredníctvom médií dostatočne presne a pochopiteľne. Takže ak mám zhrnúť hodnotu týchto cvičení, tak, eh, mne, tak sa domnievame, že takéto rozsiahle kyberbezpečnostné eh, cvičenia eh, ako tie, ktoré som spomenul, Lock Shields a cvičenia na to, umožňujú vnútroštátnym tímom v takejto rýchlo sa vyvíjajúcej situácii kybernetického konfliktu sa zorientovať a stmeliť to svoje fungovanie. A receptom na úspech je tu e, predovšetkým e, nestrácanie toho veľkého obrazu zo zretela a e, nedopustenie toho, aby sa detaily stali dôležitejšie než celok. No a um, takéto cvičenia môžu prispieť k tomu, že budúci útok e, sa nedostane ďaleko, teda že bude odrazený v e, začiatkoch. E, moja krajina Estónsko má veľké skúsenosti v oblasti kybernetickej obrany a aj vďaka, alebo teda kvôli svojim skúsenostiam v roku 2007 naša krajina zažila prvú vlnu takýchto útokov, ktoré viedli k verejnej diskusii o tom, aké dôsledky takéto kybernetické útoky môžu mať na národnú bezpečnosť. A ponaučenie z týchto útokov, ktoré sme si vzali, bolo také, že kybernetickú bezpečnosť treba riešiť e, spoluprácou e, rôznych sfér, e, sféry obrany, podnikov, ale aj jednotlivcov, teda spoločnosti. My sme dospeli k tomu, že za hľadanie riešení zodpoveda síce národný štát, ale tak EÚ aj NATO by mali poskytovať podporu. Udalosti z roku 2007 v našej krajine boli vyriešené vďaka spolupráci. Kolektívny mozog, ktorý pozostával z expertov na kybernetickú bezpečnosť zo štátneho sektora aj verejného sektora, konal ako jeden stroj. A my veríme tomu, že cvičenia majú za cieľ zblížiť členské štáty a umožniť im dozvedieť sa o tom, čo ktorý členský štát robí dobre. A celoeurópske cvičenia tohoto štýlu nie sú vôbec nemožné. Práve naopak sú úplne nevyhnutné, ak máme vybudovať odolnosť členských štátov. Thank you, madam. Ja ďakujem vám, pani Megre. Teraz, podľa našich pravidel, by som navrhol všetkým skupinám, aby tieňoví spravodajci Ehm, si vzali slovo vždy na dve minúty, potom eh, všetci, ktorí budú mať záujem, dostanú priestor na jednu minútu. Experti budú mať 5 eh, minút na odpoveď na tejto otázky. Následne pán Purser z agentúry eh, ENISA ktorý je vedúcim oddelenia pre kľúčové operácie, dostane priestor na 2 minúty a, a následne na 3 minúty dostane slovo aj pani Despina z pánu z komisie. Takže takéto máme asi načasovanie, takýto je harmonogram, takže poďme na to. Pani Angelika Nibler za EPP. Ďakujem za slovo. Ďakujem aj našim expertom. Ďakujem, že tu dnes sme, že sa podelíte o vašu expertízu, o vaše know-how. Len stručne táto téma, už ste ju zo široka uviedli. Myslím si, že tu hrá dôležitú úlohu a mala by hrať ešte dôležitejšia pre nás ako pre poslancov. Pre mňa ako pre poslankyňu tá teda veľká otázka je, ako sa nám podarí dostať pod kontrolu s tým, čo všetkým sa odohráva na internete, všetky tie služby. Ako pre podniky, pre štátnu správu, pre občanov, pre naše demokratické štruktúry, ako sa tomu prispôsobiť, ako na to zareagovať. A myslím si, že ten návrh, ktorý je teraz na stole, je veľmi dobrý. A ja si myslím rozhodne, že by ani sa mala byť posilnená finančne, čo týka personálu. A je dobré, aby mala konkrétne zameraný mandát. A ENISA ako aj ostatné európske agentúry by mala určite mať e, permanentný štatút. No a taktiež, čo sa týka toho návrhu hľadom certifikácie, osvedčovania, k tomu sa dostaneme ešte v druhej časti vypočutia, to je zaujímavý návrh. A ja ešte nemám nejaký finálny názor, čo týka aktivít členských štátov a aktivít na európskej úrovni, ako by sa to vyrovnávalo, ale teraz by som vám chcela obom položiť jednu otázku. Je to on taká, také jednoduché zamyslenie. Vy ste, pán Schabhüzer, hovorili, ako to vyzerá v Nemecku, nakoľko dobre tam BSI funguje. Ja to taktiež tak vidím, súhlasím s tým. No ale máme ešte ďalších 27 členských štátov, kde sa možno nevie, aká tá situácia je, alebo ja to neviem, takže prosím, mohli by ste k tomu niečo povedať? Myslíte si, že by bolo treba viac aktivít, ktoré teraz sa pripisuje ENIZE, možno by adekvátnym spôsobom sa mohli rozvíjať v jednotlivých členských štátoch? No a v tom svete, v ktorom teraz žijeme, na čo nám to je, keď v Nemecku, beriem to teda ako príklad, že v Nemecku máme nejaké široké systémy, veď na to, aby sme ponúkli bezpečnosť európskym občanom, nepotrebujeme v celej EÚ mať štruktúry, v rámci ktorých by sme sa koordinovali. Takže keď chceme využívať vnútorný trh, keď chceme zaručiť bezpečnosť, tak určite potrebujeme byť oveľa tesnejšie prepojení na európskej úrovni. No, čo sa týka osvedčovania, tak e, tomu sa ešte potom vrátim a myslím si, že je jasné, že kybernetická bezpečnosť nám môže priniesť aj veľkú e, komerčnú výhodu. E, SND Group. Ďakujem, pani Nibler. Teraz pán Peter Krumbašev, teňový spravodajca za SAD. Máte slovo. <clears throat> Ďakujem veľmi pekne ja som si veľmi pozorne vypočul to, čo hovoril pán um, Schabhuser, osobitne ku koncu, keď eh, vravel, že by sme možno nemali vkladať príliš veľa dôvery eh, do tejto Európskej agentúry pre kybernetickú bezpečnosť, čo je veľmi zásadné vyjadrenie, Um, avšak z môjho pohľadu tá agentúra má zmysel pri prekonávaní toho národného egoizmu a egoizmu jednotlivých útvarov v rámci štátov, čo sa potom prejavuje aj na tej nadnárodnej úrovni. Takže, pán Šabuzer, domnievate sa, že vnútroštátne agentúry by si mali ponechať svoje kompetencie a e, ktoré kompetencie právomoci by mali byť potom prenesené na Európsku agentúru? Ak totiž chceme, aby agentúra fungovala účinne, tak bude musieť mať aj právomoci a nie len um, nejaký, nejaké rúško, zásterku fungovania kvázi agentúry a e, len informačnú e, činnosť vo svojom portfóliu, pretože potom by to bola informačná agentúra bez reálnej právomoci konať. No a teraz k tomu, čo povedala pani Majgre. Ďakujem veľmi pekne za prezentovanie aktivít NATO v tejto oblasti a ja si veľmi cením, že sa NATO aktivizuje. Moja otázka sa týka koordinácie medzi jednotlivými inštitúciami. Domnievate sa, že vaše centrum excelentnosti e, môže spolupracovať s agentúrou ENISA, pretože z hľadiska výmeny informácií zostáva ešte veľa práce e, na odburávaní týchto egoistických tendencií členských štátov, lebo aj tam fungujú rôzne inštitúcie, majú rôznu históriu. A toto všetko vedie ku komunikácii, ktorá naozaj nie je na úrovni, na ktorej by sme ju chceli mať. A e, nevedie k tomu, čo by sme radi v budúcnosti videli, teda k spoločnému konaniu. Ďakujem. Tretím rečníkom bude zástupca EKR, pán Tošenovský. Ďakujem za slovo. Ďakujem za slovo. A ja sa pripájam ku kolegom. Veľmi oceňujem toto vypočutie ku kybernetickej bezpečnosti, pretože ako sa rozširujú kybernetické systémy, tak sa rozširuje aj šírka krízovej infraštruktúry, ktorá závisí od IT systémov a celý tento komplet len vyzýva k tomu, aby bol napadnutý alebo aby spolahlivosť informačných systémoch v týchto organizáciách bola maximálna. Mám dve otázky. možno na pána Šabhajzera. Prvá. Myslím si, že by sme mali Enisu posilniť, ale mali by zohrávať tú vysokú lov veľmi schopného fungujúceho koordinátora. Neviem si predstaviť, že by sme na európskej úrovni postavili jeden veľký dom plný špecialistov, ktorý by všetko pokryl. Myslím si, že by, že by veľmi rýchlo prehral, pretože takéto domy sa veľmi rýchlo rúcajú svojou vlastnou zábavou, ale je dôležité, aby sa využili profesionálni národní hráči, pretože to rozširuje tú sieť špecialistov aj využiť aj súkromné služby. To je môj veľký apel ak som to správne pochopil, či by tento model mohol fungovať a aká je miera spolupráce medzi jednotlivými členskými štátmi, pretože často tieto služby nechcú sa deliť o svoje informácie. Druhá otázka. Ako podľa neho funguje spolupráca s orgánmi, ktoré už EÚ má? vedecký GRC, GSAR kosmická agentúra alebo Europol, ktorí tiež majú tieto veci vo svojej kompetencii. Ďakujem. Mám tieto dve otázky. Ďakujem. A teraz... na miesto pána Pavla Teličku a sme radi, že ju tu vidíme, tu pani Kaja Kalas. Myslím si, že vy to vyjadrite veľmi dobre. Takže ďakujem za tento úvod. Ja som si vypočula prezentácie. Takže prezentácie pána Šabhüzera som pochopila, že členské štáty majú a mali by mať kompetencie v tejto oblasti, pretože IT systémy sú v rukách členských štátov a tam by mali zostať. A Mele Maigre hovorila o otázke toho, že treba sa pozerať na ten celkový kontext a na všetky teda problémy dohromady sa je treba pozerať. No a pokiaľ sme proti nejakej agentúre alebo proti tomu, aby tie aktivity prebehali skôr na úrovni agentúry, tak kde je ten celkový kontext, pokiaľ by členské štáty e, si kopali každý za seba. No a už to bolo povedané, že členské štáty sa zdráhajú zdieľať informácie, no a zároveň, aby sme to tak povedali jednoducho, vieme, že tí zlí sa delia informácie a tí dobrí sa nedelia. Takže pokiaľ niekto je obeťou kybernetického útoku a pokiaľ by sa z toho mohol niekto iný poučiť a nestať sa v budúcnosti sám obeťou. Tak určite, toto by bolo dobre. No moja otázka je, keď sme proti takémuto celoeurópskemu prístupu, teda tejto agentúry, tak ako majú členské štáty spolupracovať, tak aby sme mali dobré výsledky. Ďakujeme za zelených. Za skupinu zelených tu nie je nikto. A za ENF Le Vachelier. Le Chevalier, pardon. Le Chevalier. Pardon, Le Chevalier. Non, non, je n'ai pas de, je n'ai pas de questions, j'observe, j'écoute. Nemám, nemám otázky, len si vypočujem vaše názory, nie je to nik. Michel, Dobre, takže teraz druhé kolo otázok na Eva Kajli za SAD. Thank you, thank you. Ďakujem. Takže čo týka toho nového mandátu, ďakujem, že ste o tom tak špecificky hovorili. Myslíme si, že prvým kľúčovým krokom je, že eh, je treba riešiť otázku kybernetických hrozieb v EÚ. No a potom, čo týka certifikácia, o tom sa budem robiť, robiť, hovoriť v druhom paneli, e, toto certifikácia má slúžiť na to, aby sme zvýšili bezpečnosť v súvislosti s určitými produktami. Mám pár otázok. Poprvé, prosím, objasnite jednu vec. Pokiaľ by sme mali nejaký veľký kybernetický útok na úrovni, akým spôsobom môže zasiahnuť ENISA, ako môže mať tú operatívnu úlohu, o ktorej ste hovorili, bez toho, že by členské štáty zasiahli a by sme sa nielen koordinovali, ale aby aj ENISA teda mala tú operatívnu funkciu. Prosím, spresnite to. No a taktiež možno by sme mohli podporovať e, školenie a vzdelávanie v oblasti digitálnych znalostí, zručností, napríklad na školách, aby sme sa veli tomu, že budeme obeťami takýchto útokov. Určite potrebujeme lepšie poznať nové technológie. Netýka sa to len otázky kybernetickej obrany alebo e, súkromia alebo ochrany údajov. Myslíte si, že ENISA by taktiež mal mať kompetencie v tejto oblasti? Lebo tých víziev je veľa a ja neviem, či toto naďalej môže zostať v rukách členských štátov, keďže internet nemá hranice a výzvy sú e, všeobecné, globálne, takže potrebujeme globálnu reakciu. No a taktiež ako vnímate spoluprácu s ďalšími agentúrami? Myslím si, že to je všetko. Ďakujem. Ďakujeme. A teraz slovo dostáva pani Múdy. Alebo nie? Dobre. Pán Zoríňo, nie? Takže to je skvelé. Všetky otázky už boli položené. A teraz pán Schabhüzer a pani Majgre vám môžu odpovedať na všetky tieto otázky, ktoré tu zazneli. A ja dodám, že je to veľmi citlivá situácia, nielen túto v tejto oblasti, ale taktiež v oblasti elektrické energie, ďalších služieb, pretože je to taktiež určitý typ služby, ochrana údajov. Zodpovednosť národných štátov je zásadná pre našich občanov, ale ako koordinovať napríklad prostredstvom NEC lepšie tieto aktivity? Myslím si, že je taktiež dôležité vzdelávať ľudia, mali príslušné zručnosti, aby vedeli, ako reagovať na takéto útoky. Napríklad na to trénuje niektorí expertov, o tom ste hovorili, ale na jednej strane problém máme armádu, ale väčšina našej populácie by rada videla e, údaje chránené vo všeobecnosti že armáda to je len malá e, časť a potom tu mám otázku dodavok e, energie, dopravy a tak ďalej. Takže prosím. Takže sa pokúsim e, vyjadriť krátko. Prvá otázka my ako BSI aj Nemecko podporujeme budovanie ENISI, aby mala stály mandát a aby taktiež sa rozšírili jej zdroje. To je skutočne dôležité z našho pohľadu. Naša týka toho hodnotia, to ako to vyzerá vo zvyšku Európy, a či mm, by pomáhalo vytvárať nejaké mm, rozhrania, nejaké štruktúry. Ja si myslím, že určite tu máme priestor na zlepšenie, na rozvoj v mnohých členských štátoch, ale myslím si, že pokiaľ E, myslím si toto, že to spada do kompetencie členských štátov a ENISA tu mm, by mala mať mandát pre e, poradenstvo, napríklad čo týka budovania kapacít v členských štátoch, okrem iného, ale ešte to neskôr zdôvodním. Čo sa týka tej otázky mm, silného egoizmu, členským štátom by som chcel povedať, že ja Enisu nevidím ako nejakého konkurenta. Ona len je ďalším aktérom, ona doplňuje tú štruktúru boja proti kybernetickým hrozbám. Členské štáty ehm, majú teda klasické reakcie na krízy, napríklad eh, elektrárne sú varované príslušným grémiom dohľadu na národnej úrovni sú teda varované pred nejakým nebezpečenstvom a je tu teda veľmi silná úloha členských štátov pri zvládaní kríza, tá je aj nutná. No a čo sa týka koordinácie aj na národnej úrovni, na európskej úrovni, tam máme ešte veľa vecí, ktoré musíme urobiť, ale je treba sa pozrieť na tá otázku zvládania kríz, pretože sa len hovorí, že je tu kybernetický svet a analógový svet, ale to nie je pravda. Je len jeden svet a to je ten stále viac digitalizovaný svet. No a aké funkcie by mala mať ENISA? Z môjho pohľadu je dôležitá napríklad úloha e, poskytovania informácií, budovania kapacít, e, školenia tam súhlasí s kolegyňou Majgre. Toto je jedna z hlavných víziev a taktiež predpoklad preto, aby mohli byť úspešní v rámci krízy, pretože až tam zistíte, aké sú vaše nedostatky. Otázka ohľadom spolupráce medzi národnými orgánmi Europolom. Tam sa to, teda, ste spomenuli Europol Europol, máme tu otázku e, kybernetické kriminality. Tam nevidím nejakú komunikáciu. Takže by to prebiehalo tak, že by národné orgány najprv kontaktovali Enizu a až potom Europol. Ja si myslím, že Europol má určité informácie, ktoré potom predáva ďalej a tie sa samozrejme dostanú aj k Enize. No a čo týka celkového obrázku, kontextu, ja som skôr skromný, 26 rokov informácií eh, v súvislosti s kybernetickou bezpečnosťou, to už na vás zanechá stopy, už nie som až taký um, sebavedomý. Mali, máme tu príslušnú smernicu, ktorá by sa mala konzekventne implementovať, eh, to sa ťaľ nedeje. Tam vidím ten proces reakcie na krízy, ktorý zapadá do tých obvyklých štruktúr. Tam sa vyžaduje dobrá koordinácia v rámci Európy, kde ENISA hrá taktiež dôležitú úlohu. Čo sa týka tej otázky osvedčovania certifikácie, tak si taktiež myslím, že potrebujeme európsky rámec osvedčovania. A je dôležité povedať, že už existujúce štruktúry je potreba rozvíjať a nevytvárať nejaké deštruktívne štruktúry. No a na jednu otázku som vlastne neodpovedal správne, či ENISA v oblasti algoritmov, robotiky, či by sa tým mala zaoberať. To neviem. Práve uvažujeme, ako to urobme na európskej alebo aj na národnej úrovni. Myslím si, že by toto mohlo byť aj spoločné téma, spoločná téma, pretože sila algoritmu určite bude mať dopad na všetkých. Ďakujeme. Taktiež ste dodržali čas, 5 minút. To je dobré. Teraz má slovo pani Megre, nech sa páči. Ďakujem. Padla tu otázka o kritických infraštruktúrách. Tieto zohrávajú zásadnú úlohu aj v stabilite hospodárstva, aj pokiaľ ide o bezpečnosť našich národov. To samozrejme vníma rovnako aj na to, aj občianská spoločnosť. a národné infraštruktúry sú jasným možným cieľom kybernetických útokov, čo nás e, môže znepokojovať distribučná, e, e, teda sieť distribúcie vody, finančné trhy, rôzne iné infraštruktúry, ktoré môžu byť zraniteľné na útoky. A bolo by dobré, keby sme mali jasnú líniu medzi národnou infraštruktúrou a, a dimenziou vojenskou a preto potrebujeme skutočnú spoluprácu medzi civilným a vojenským sektorom. A otázka, ako sa pozrieť globálnejšie na ten väčší obrázok, na to, ako je to so zodpovednosťou na národnej úrovni. Uznávať práve tú možnosť pozrieť, nazerať sa na to E, zo široka, ono je to veľmi dôležité. Prostredníctvom takýchto praktických cvičení sa to môže robiť. Toto je možné, aby to niekto zorganizoval. A takto si môžu odovzdávať informácie o rôznych národných príkladoch, môžu sa aktívne zúčastňovať takýchto výmen brať si ponaučenia, správy, identifikácia konkrétnych oblastí, dôležitých bodov a potom to realizovať na národnej úrovni. Je jasné, že sa tu môžu využívať scenáre z reálneho života. To nie sú len nejaké simulácie. Organizátori cvičení používajú rovnaké operačné systémy, ktoré fungujú v reálnom živote. Teraz sa tu testujú reálne schopnosti v reálnom prostredí. Ja by som záverom dodala ešte dve veci a síce neexistuje samozrejme zázračná palička, nemáme žiadny všeliek na všetko, ale musíme robiť e, spoluprácu na národnej a medzinárodnej úrovni týchto bezpečnostných e, kybernetických systémov, aby sme si uvedomili a ešte zvyšili povedomie aj v NATO, aj EÚ. Samozrejme, nezačíname od nuly, vôbec nie, už sa toho veľa urobilo v tejto oblasti. A mali by sme založiť toto mapovanie na našej skúsenosti, ktoré e, sme získali už napríklad v takých operáciách ako je Lockshields a podobne, alebo Cybridge. Poprvýkrát sa to urobilo na úrovni ministrov obrany v septembri. A potom ďalšia takáto akcia, akcia PACE, to bolo organizované na tom a to sa tiež sústredilo na otázku e, kybernetických útakov a tiež taká akcia ako Cyber Europe, ktorú ENISA organizuje každé dva roky. To znamená, mali by sme vypracovať zoznam už existujúcich akcií spolupráce a vyťahnuť z nich skúsenosti a tie poučenia a zdieľať ich, aby sme mali čo najlepšiu spoluprácu medzi aj NATO a EÚ a tiež je dôležité, aby sme identifikovali, aké sú požiadavky alebo kritéria, predpoklady na vzdelávanie a zvyšovanie kvalifikácie. Naše centrum sa bude venovať vzdelávaniu v budúcnosti 2018, aby sme analyzovali potreby v oblasti kybernetickej bezpečnosti, aby sme mohli spolupracovať a sme na to pripravení a aby sme všetkým dali k dispozícii tie skúsenosti, ktoré máme. Ďakujem za pozornosť. A ja vám ďakujem, hovorí pán Kohliček. Myslím, že jediná otázka, ktorá e, zostala nezodpovedaná, to bola tá bližšia spolupráca medzi rôznymi agentúrami EÚ a na to a na to by možno mohol zareagovať pán Steve Person, ktorý je vedúcim oddelenia pre spoluprácu. Nech sa páči. Dobré popoludne. Ďakujem za pozvanie. Úvodom v Európskej komisii samozrejme vítame tento balíček. Prichádza naozaj v správnom čase a je veľmi potrebný Súhlasíme s rôznymi aspektami a s tým, že je potrebné robiť ambiciozne kroky vpred. Tento balíček vítame aj mandát a rovnako je potrebné, aby sme mali dostatočné zdroje. Je to pre nás dôležité, aby sme zabezpečili stali, e, stabilitu, aj kapitalizácia je dôležitá, a aby sme mohli riadne pracovať a realizovať nové testy. A čo je zásadné, to je kvalitná spolupráca, ale tá už prie, prebieha. Máme trojbodový program, niekoľkokrát ročne sa stretávame a veľmi dynamicky si zdieľame poznatky a informácie. Mávame spoločné stretnutie IC3 ENISA Europol a tam prizývame aj ďalších aktérov a vymieňame si informácie medzi agentúrami a spoločen- spoločenstvom CS, takže zdieľanie informácií, spolupráca, to je pre nás úplne zásadná záležitosť a ja úplne vítam e, potrebu cvičenia zakladať na poznatkoch, ktoré z toho vyplývajú. To zlepšuje nielen našu operatívnu schopnosť, ale by to naznačilo aj nové kroky do budúcnosti v našej politike, čo je veľmi dôležité. Enisa vždy bola a bude takou agentúrou, ktorá je za spoluprácu. Všetko, čo robíme, sme takí sprostredkovateľi a katalizátor. Zároveň všetko, čo robíme, ro, robíme ruka v ruke. Všetko, čo robíme, e, to realizujeme v zmysle spoločenstva a berieme to vážne. Prístup dobrej spolupráce. Máme 50 spolupracovníkov a keď vyjdete von, tak tieto skúsenosti zdieľate a práve takýmto zdieľaním môžete niečo e, zmeniť. Ak tieto e, veci robíme spoločne v úzkej spolupráci s ďalšími aktérmi v EÚ, tak sa tak tie informácie šíria a my za to ďakujeme a je to vynikajúci model dobrý do budúcnosti. Nemeníme na ňom my, nič robiť a meniť teda a e, tešíme sa na ne aj ďalej, ďalej. E, Pán Kohliček, ešte jedna otázočka, ktorá neostala zodpovedaná. Spolupráca medzi 28 členskými štátmi. A ja dúfam, že pani Despina z panu, ktorá je riaditeľkou pre tú uh, eh, uh, eh, zareaguje Ďakujem za pozvanie komisie na toto zaujímavé stretnutie. Našou úlohou je pomáhať zákonodarcom a prejdem na to, čo už bolo priamo povedané a tie otázky. Mandát je založený na jednoduchých základoch. Je to jednak práca, ktorú už ENISA robí, výmena kapacít, najlepšie skúsenosti, tak ako niektorí e, predrečníci spomenuli. Vychádzame tiež zo smernice o informačných systémoch a komunikačných sieťach je to veľmi dôležité, keď hovoríme o rozdieloch medzi členskými štátmi a agentúrou. ENISA vznikla ako sieť CSIC, e, ako odpoveď členských štátov a aj ako a podľa minulej legislatívy mala posilnenú európsku reakciu a odolnosť a už teraz je koordinátorom vzdelania informácií medzi členskými štátmi a o čo vlastne, čo vlastne robí dve veci. Definovať podrobne úlohy agentúry. Je relatívne malá, má špecifickú úlohu. A k tej operačnej spolupráci sieti SISES umožniť agentúre vylepšiť spoluprácu, detekovať incidenty a na ich žiadosť, to treba zdôrazniť, poskytovať technickú pomoc v prípade incidentov. Takže nenahrádzame nejaké krízové týmy v členských štátoch, ale máme také um, vedomosti a informácie, ktoré pomáhajú členským štátom v prípade, že požiadajú o pomoc v prípade nejakého vážneho incidentu a potom je to aj analýza zraniteľných bodov v prípade incidentov. Využívame všetky tieto kapacity na to, aby sme ďalej informovali európske členské štáty, ako riešiť otázky kybernetickej bezpečnosti. Teda nejde tu o návrh náhrady mandátu národných orgánov, práve naopak. Máme prispieť, alebo chceme, tento návrh chce prispieť alebo doplniť v prípade potreby. A je to aj posilnenie a taký mm, backage kapacity alebo členských štátov. A prečo je navrhnutá ENISA? Ide o to, že ide o technickú úlohu nezávislej Európskej agentúry v tejto legislatíve. Je to nezávislá agentúra, ktorá už má svoje skúsenosti, pracuje na certifikácii cloudov. V tejto e, oblasti je považovaná za špičkovú a nadvezuje na skúsenosti, ktoré má, ale v žiadnom prípade neprebelá úlohy členských štátov. Má posudzovať európske, navrhované európske programy, ktoré navrhuje buď komisia alebo členské štáty. Tie musia byť vždy konzultované tie aj hlasujú pre schvalovanie toho Európskeho certifikačného systému. V systéme definujeme štrukturovanú spoluprácu, ktorú ENISA musí mať s ostatnými agentúrami, aby nedošlo k nejakému prekrývaniu. A máme odporúčania pre členské štáty v prípade veľkých incidentov a definujeme úlohu každej agentúry, aby ten systém bol efektívny a bude sa to e, kont- alebo testovať počas cvičenia v roku 2018. Bude to input emisia. Tam sme navrhli a nie, aby to bolo raz za dva roky, ale každý rok a ospravedlňujem sa e, za to, že som natiahla rečnícky čas. Ďakujem, hovorí pán Kohliček. Myslím, že sme sa už vlastne vašimi odpovediami prepracovali k časti 2. To je dobrý krok vpred a budeme pokračovať. Dovolte, aby som predstavil certifikačný systém pre kybernetickú bezpečnosť. To je druhá časť nášho vypočutia. Prvým rečníkom je pán Gabriele Fadžoli, je to predseda CLUSIT, to je Talianská asociácia pre počítačovú bezpečnosť, je predsedou združenia CLUSIT, je aj vedeckým riaditeľom Security and Privacy Information na škole manažmentu Vysokej škole v Miláne pracuje ešte e, v spoločnosti Digital 360, ktorá je kotovaná na trhu AIM na talianskej burze, kde je partnerom aj administrátorom a je tiež expertom okrem iného na právne aspekty kybernetickej bezpečnosti. certifikačný systém. Nech sa páči. Ďakujem, volá sa Gabriele Fadžoli. Kluzit je jednou z najdôležitejších alebo najdôležitejšou talianskou asociáciou, ktorej cieľom je zabezpečovať kybernetickú bezpečnosť verejných systémov. šírime informácie o príležitostiach, ktoré majú informačné technológie pre občanov. Keby som to podrobnejšie analyzoval, ide o novú reguláciu, tak ten certifikačný program určite pomôže inováciám a konkurencieschopnosti. Hodnota tohto programu vychádza z dvoch podmienok. Dodávateľia tovaru a služieb musia byť schopní tento systém prijať a tam musia jasne zadefinovať prínosy systému a tento systém má cieľ, ktorý je dosiahnutelný a to je zvýšenie kybernetickej bezpečnosti. Dobre, dobre praktiky alebo prax, ale aj legislatíva, to by mali byť ciele na zníženie rizika. Kyberbezpečnosť je jeden z faktorov, ktorý je dôležitý pre zabezpečenie produktov a služieb a európske orgány by mali venovať väčšiu pozornosť týmto otázkam, aby sa aj zvýšila e, bezpečnosť tohto systému. Je potrebné to riešiť na európskej a globálnej úrovni. Systém, ktorý sa zaoberá týmito rizikami, by mohol napomôcť všetkým týmto cieľom. Treba riešiť nové technológie, Vyžaduje to ale nové a veľké investície vo výskume a vo vývoji. Tento návrh definuje sériu prvkov, ktoré majú zabrániť fragmentácii certifikačného systému v EÚ. Zavádza rámec pre certifikačné systémy a tento by sa mal zadefinovať. Certifikácia je formálne hodnotenie produktu, služieba procesu nezávislými subjektami podľa stanovených kritérií a to je kľúčové aj v oblasti počítačovej bezpečnosti. V súčasnosti európska pozícia v certifikácii tovarov a služieb je fragmentovaná, neustále narastajú náklady, aj administratívna záťaž pre spoločnosti v členských štátoch. Hlavným cieľom návrhu je prínos pre podniky aj občanov. Podľa nás je potrebný iný prístup obmedzovania rizika v zmysle existujúcich štandardov, ako je ISO 20001, keď sa pozrieme, alebo 27001, keď sa pozrieme napríklad na konektory boilerov alebo na nemocenskú infraštruktúru, to je niečo úplne iné. Je dôležité si uvedomiť, že tu nejde len o bezpečnostné opatrenia. Implementácia prieskumu by znamenala aj zmenu formuláciu a ENISA by musela spolupracovať s užívateľmi napríklad aj v bankovom sektore a nájsť skupinu profilov, ktoré by obmedzovali riziko pre isté kategórie používateľov. Je dôležité, aby sa to založilo na existujúcich štandardoch. Článok 45. Bezpečnostné ciele Európskeho certifikačného systému. Tento systém nie je vyčerpávajúci a nie je dostatočne flexibilný. Keď sa pozrieme na článok 46, je veľmi náročné zabezpečiť certifikačný program aj pre produkty, aj pre služby. Nie je to generické, ale týka sa to špecifických rizikových profilov, tieto úrovne by mali byť napojené z, prepojené s reziduálnym rizikom, aby sa aj minimalizovala rôzna interpretácia. Článok 47, to je viacero otázok, ktoré by mali byť v tomto programe. Bod A. Nemalo by sa to obmedzovať len na produkty, ale aj na služby, Ďalej by tam malo byť možné zahrnúť aj ďalšie procesy. K certifikácii ako takej, článok 53. to nariadenie 20 nie je zastúpené. A teraz analýza sankcií. Článok 54. Členské štáty by, keďže ide o dobrovoľný program, tak nie je jasné e, v tomto systéme, kto by mal byť pokutovaný? Takže nie je ani jasné, aké charakteristiky by mali mať príslušné služby a produkty, aby splnili e, tú úroveň nepokutovateľnosti. Ďalej je, je potrebe zabezpečiť e, účasť subjektov, na tomto systéme certifikácie. Ide okrem iného e, nejaký systém alebo zavedenie systému, ktorý by kontroloval alebo overoval kvalitu výsledku. No a teraz sa dostávame k vzťahu medzi týmto návrhom a existujúcimi e, subjektmi. Napríklad článok 44 dáva ENIZE funkčnú e, právomoc, ktorú v súčasnosti majú tzv. validačné orgány v členských štátoch. A tu môže dojsť k prekryvu úloh medzi jednotlivými orgánmi. No a bude tiež treba pozmeniť e, odvolávku na článok 44.4c, kde sa spomína len ISO 27001, hoci ak e, budeme chcieť integrovať ďalšie systémy, tak bude treba e, napríklad zapracovať aj normy EASO 1724 a iné. No a navyše by certifikát kybernetickej bezpečnosti mal byť vydávaný tak, aby nebol v konflikte s inými vydávanými certifikátmi a tiež e, je rizikom, že sa preťažia vnútroštátne orgány. Ďalším rizikom je e, článok 50, ktorý menuje e, certifikačný orgán ENISA a táto funkcia túto by mohli vyriešiť napríklad aj existujúce orgány, ktoré by automaticky mohli dostať túto pravomoc, aby sa znížili náklady. Okrem e, toho by bolo potrebné prehlbiť vzdelanosť v tejto oblasti. No a e, <laughs> ďalej k obsahu samotného nariadenia e, je potrebné vykonať zmeny v texte, a to osobitne z hľadiska rôznych prístupov k zmierňovaniu rizika na báze konkrétnych opatrení a certifikačných opatrení so zohľadnením príslušných, príslušného typu rizika. ENISA by mala vykonávať audit certifikovaných produktov a služieb a tu je potrebné e, napríklad zohľadňovať stanoviska orgánov, ktoré pôvodný certifikát vydali. Well, it was magnific because of you hit in... Takže skončili ste naozaj do 8 minút tlmočníci pripomínajú, že svetelnou rýchlosťou. Takže vám ďakujeme za túto vynikajúcu prednášku a my teraz dáme slovo pánovi Iliasovi Chancosovi, ktorý je um, vyšším riaditeľom programov pre vzťahy s vládami pre Európu, Stredný východ a Afriku spoločnosti Symantec je vlastne globálnym poradcom pre kritickú infraštruktúru a dátov a ochranu dát. Um, má na starosti aj oblasť ehm, Ázie, Pacifické oblasti a Japonska. Vyštudoval Aristotelovú univerzitu. Má titul z programu Erasmus ehm, z univerzity v Limburgu, magisterský titul v počítačových e, technológiách a práve týkal som sa komunikácie z Vysokej školy Kráľovnej Márie z Univerzity v Londýne a um, MBA zo Solvay Business School. Tiež študoval na JFK School of Government na Harvarde a je menovaným členom stálej skupiny zainteresovaných e, strán agentúry ENISA a takisto figuruje v poradnej rade Europol, e, Európskeho centra pre boje proti počítačovej kriminalite Europolu. Tieto všetky veci vydajú na veľmi bohaté čítanie a ja teraz očakávam, že splníte svoju náročnú úlohu za, os, za 8 minút. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Ja dúfam, že túto svoju úlohu splním, ako ste povedali, vážené poslankyňa a poslanci, dámy a páni. Ja by som chcel poďakovať e, organizátorom za to, že mi dali príležitosť dnes prehovoriť pred vami. Počul som si, ako viacerí hovorili o spolupráci, ako pán e, predsedajúci spomenul, ja som e, v poradnom orgáne ENISI a môžem naozaj pochváliť, že táto agentúra spolupracuje s odvetvím vynikajúco, takisto partnerstvo v rámci Europolu, aj partnerstvo v rámci NATO funguje veľmi dobre. Takže e, teraz je otázka, e, ako prehlbiť e, túto existujúcu bázu spolupráce s podnikovým prostredím. Ja sa však chcem venovať niečomu inému a to, akým spôsobom vybudujeme certifikačný rámec pre kybernetickú bezpečnosť. Stratím pár slov spoločnosti Symantec. Je to spoločnosť, ktorá je tak s globálnym lídrom v počítačovej bezpečnosti. Produkujeme software, cloudové služby, manažované služby, zariadenia, výskum a tak ďalej. E, chránime okrem iného štátne orgány, kritickú infraštruktúru, veľké podniky, malých a stredne veľkých podnikateľov, ako aj spotrebiteľov. Niektorí z vás, mnohí z vás, alebo väčšina z vás iste poznajú tie spotrebiteľské produkty, ako je napríklad Norton eh, Security. To sú produkty eh, antivírusové, eh, softverové produkty, ktoré sú dnes už na trhu 30 rokov. Symantec presne takto začínal ako spoločnosť, ktorá produkovala antivíry a postupne sme sa dostali ďalej. Takže Hovorím to preto, lebo v tejto našej funkcii spolupracujeme tak s mnohými inštitúciami Európskej únie, ako aj s členskými štátmi a to tak z hľadiska vzťahov so spotrebiteľmi, ako aj e, verejno-súkromných partnerstiev, teda PPP. Pokiaľ ide o e, môj príspevok k oblasti certifikácie, e, tu treba pripomenúť jednu oblasť a to je bezpečnosť internetu vecí, teda IoT tu ten cieľ neustále uniká. Otázkou je, či internet vecí je cieľom pre hackerov, respektíve či tieto rôzne spotrebiteľské technológie, ktoré sa zavádzajú na trh, e, sú cieľom e, kybernetických zločincov čoraz viac a viac? Stručná odpoveď na to je áno. Tieto informatické technológie sa stávajú čoraz viac cieľom takýchto útokov a v budúcnosti bude tento problém len narastať, pretože tých zariadení bude čoraz viac a budú, e, budú prenikať všetkými aspektmi našej spoločnosti. A tie naše nástroje, ktoré využívame, dnes na výmenu informácií sa budú nasadzovať čoraz masívnejšie a týmito kanálmi pôjde množstvo aj citlivých dát. A ja uvediem niekoľko príkladov alebo určitých informačných bodov pred niekoľkými rokmi e, oprava, informačného, oprava nejakého operačného systému do 4 minút bola hacknutá. E, v roku 2016, kedy e, sa na trh, dajme tomu, dostali nechránené zariadenia v tomto internete vecí. E, k tomu hacknutiu došlo už o dve minúty. Takže e, tieto bezpečnostné incidenty, ktoré sa presúvajú do oblasti internetu vecí, e, sa dejú rýchlejšie a my musíme odhalovať tieto útoky a odhalujeme ich teda najmä napríklad v oblasti Číny, v oblasti Spojených štátov. A ak čítame všetky, člán, všetky členské štáty Európskej únie, tak je to na úrovni zhruba 12 celosvetového počtu útokov. A, a keď si pozriete ten graf, eh, tak eh, vidíte ten jednoznačne rastúci trend. Takže možno povedať, že áno, eh, kybernetická bezpečnosť bude problémom internetu veci a ten problém bude čoraz väčší. No a mm, my, keď hovoríme, aký, aký je vlastne rozdiel? Keď hovoríme o bezpečnosti stolných počítačov, tak e, bezpečnosť internetu veci je niečo úplne e, odlišné. E, internet veci je neuveriteľne komplikovaná záležitosť, zložitá záležitosť. My sme doteraz mysleli, alebo teda doteraz sme si predstavovali to, bez, to zabezpečenie stolných počítačov ako nainštalovanie nejakého firewallu a, a antivíru a aké si uzamknutie do počítača. Ale takto to už nejde v internete veci, pretože tých, tých vecí je naozaj množstvo. To sú milióny a milióny zariadení, e, desiatky rôznych operačných systémov a procesorov, takže je to svet, ktorý je absolútne odlišný. No a e, preto e, zabezpečiť takýto internet vecí, ten, to, toto tu sa bude realizovať úplne iným spôsobom ako v prípade PC, teda stolných počítačov alebo osobných počítačov. Tam sme v podstate sa snažili uzamknúť, tak povedať, individuálne zariadenie. V tom internete veci budeme musieť využívať distribuovanú bezpečnosť, e, mnoho kontrolných miest. E, bude to závisieť od analytiky, od e, dátových sád, od ochrany kódu, cloudu a mm, nie vždy to bude súvisieť s výpočtovým výkonom toho zariadenia. To môže byť slabúčke, ale môže, nás, môže spôsobiť veľa škody. No a tu e, sa snažím ilustrovať, akým spôsobom budeme musieť distribuovať tie jednotlivé funkcie zabezpečenia. Teda budeme musieť chrániť cloud, e, brány, možno nie ani samotné zariadenie, ale e, tie cesty, ktorými prúdia z neho a do neho internetové alebo teda akékoľvek iné dáta. Takže je tu vôbec nejaká potreba kybernetickej bezpečnosti? My sa domnievame, že je potrebné odviesť viac práce v niektorých segmentoch trhu než v iných um, zastarané systémy, staré systémy, historické systémy, um, spotrebiteľ, spotrebné, um, spotrebný tovar a produkty, ktoré uh, boli navrhnuté bez uh, zakomponovania tohto, tejto zložky bezpečnosti. Toto sú niektoré segmenty, na ktoré sa bude treba sústrediť a je potrebné dosiahnuť uh, všade takú istú mieru bezpečnosti aj na týchto zariadeniach. Teraz e, otázka, či môže fungovať dobrovoľná certifikácia. My si myslíme, že by mohla, ale musí pre ňu byť e, trh a musí byť argument, ktorý presvedčí e, príslušných zainteresovaných. Teda musí byť jasne vysvetlené, prečo tento jednotný trh funguje a ten systém certifikácie nesmie byť príliš byrokratický. Ideme správnym smerom. Tu na základe toho, kde sa oberajú, kde sa uberajú diskusie o súkromí mm, a e, diskusie v iných oblastiach, tak e, e, sa ukazuje, že keď hovoríme o certifikácii, musíme jasne hovoriť o tom, kde sa bude certifikovať, aký, akú úlohu budú mať jednotní aktéry, jednotliví aktéry, teda dáme tomu výrobcovia hardvéru, výrob, respektíve výrobcovia softvéru, um, poskytovateľe služieb v tomto distribuovanom prostredí. Takže bezpečnosť alebo zabezpečenie vo svete internetu vecí nebude fungovať tradičným spôsobom, bude treba manažovať milióny zariadení, bude sa treba spoliehať na sieť, na analytické nástroje. Certifikácia môže pomôcť, ak bude dobrovoľná, ak bude za ňou nejaká trhová sila, respektíve budú tam trhové dôvody, ak bude podporená dostatočnou kapacitou a ak pôjde zároveň o aktivitu, ktorá bude bežať v celej Európskej únii, teda nie, že si budú jednotlivé členské štáty tvoriť vlastné modely. No a ďalej to musí byť systém technologicky neutrálny a e, v tomto má aj verejný sektor svoju úlohu pri vytvorovaní ďalej um, nariadenia ako je EIDAS, modelovacie, ktoré už existujú a tie nariadenia, ktoré budú dávať viac právomocí ENISE, tie takisto majú svoju tiež. Takže ďakujem veľmi pekne za pozornosť. Ja ďakujem vám. Tiež sa vám podarilo trafiť eh, tých 8 minút. Teraz by sme pokračovali tým istým spôsobom ako v predchádzajúcom bloku. Zástupcovia jednotlivých politických skupín dostanú po dve minúty. V druhom kole ďalší rečníci, ktorí prejavia záujem, dostanú priestor na vyjadrenie na jednu minútu. Dobre? Ako tuto práve hlasí kolega. Takže prvé kolo. Angelika Nibler za EPP. Máte slovo. Ďakujem, pán predseda. Chcela by som obom panelistom druhej časti poďakovať za ich zaujímavé prezentácie. Mám tri otázky. Poprvé, chcela by som sa ešte dopýtať, či potrebujeme dobrovoľný rámec na európskej úrovni pre osvedčovanie alebo povinný. A počuť sme pána Šancosa, že dobrovoľný rámec by bol dostačujúci pokiaľ len príslušný rámec, ale máme takýto už, alebo ho musíme najprv vybudovať. Takže čo týka toho rámca alebo systému, mal by byť záväzný, alebo sa dá potom napríklad, napríklad e, vysvetliť alebo prehovoriť, e, presvedčiť podniky, aby sa pripojili k tomu dobrovoľnému. Čo týka toho prístupu založeného na riziku, tak e, to, to, tomu detailov nerozumiem, nerozumiem, ale myslím si, že sú tu rôzne aspekty, ako by to bolo, bolo v súvislosti s certifikáciou, či mali by tam stanovené príslušné kritéria v tejto súvislosti. No a po tretie, čo sa týka osvedčovania tak tam by určite sme mohli získať výhodu pre Európu v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Otázka je, ako to prebieha v Číne alebo v USA. Majú tam aj prostup e, certifikácie, máme, majú tam nejaké štandardy alebo mm, ako to vyzerá s ich štandardami v porovnaní s tými našimi. Ďakujem. Ďakujem pani Nibler. Teraz by som chcel dať, e, chcel privítať Jan e, Filipa Albrechta. Dávam vám slovo. Je zástupcom výboru IMKO. Ďakujem veľmi pekne. Ja môžem, budem hovoriť len raz, vyjadrím sa z obidvoch svojich funkcií alebo z pohľadu funkcií, z pohľadu IMKO. Um, ehm, tiež. Ja by som však chcel nadviazať aj na to, čo práve povedala pani Nibler. To je najdôležitejšia otázka, podľa môjho názoru, ktorá sa týka reformy nášho nariadenia o agentúre ENISA. Otázka stojí tak, či systém certifikácie bude záväzný alebo dobrovoľný. E, táto otázka má niekoľko úrovní, pretože z toho vyplýva požiadavka na definovanie záväznosti a toho, koho to vlastne bude zahrania. Takže tá otázka má niekoľko vrstiev, ale najdôležitejšie je, či smerujeme k tomu, aby sme zaviedli akési, štand, štandardy um, počítačovej bezpečnosti pre európsky trh. A ja mám taký dojem, a myslím, že je to dojem aj na výbore IMCO, teda tento názor je taký, tento dojem je taký, že ak chceme sa priblížiť k nejakému štandardu spoločného trhu, pre teda spoločný digitálny trh v Európskej únii, tak e, je potrebné zaviesť e, mechanizmus, ktorý bude aspoň do istej miery záväzný, pretože takýmto spôsobom toto je jediný spôsob, akým sa nám podarí v tejto chvíli dosiahnuť nejaké spoločné štandardy. Ja by som si rád vypočul váš názor na túto veľmi kľúčovú záležitosť, otázku. Ďakujem. Myslím, že otázka záväznosti, respektíve záväznosti určitej časti systému certifikácie, tá je veľmi dôležitá. Bude veľmi zaujímavé si vypočuť e, oboch rečníkov a ich názor. A teraz za skupinu SAT je tu pán Krombašev. Máte slovo. Ďakujem veľmi pekne za to, že ste mi udelili slovo. Jedna z otázok, ktorú budeme musieť e, vyriešiť, je záväznosť, respektíve dobrovoľnosť systému certifikácia. Tie argumenty, aspoň tak, ako sú neznáme, tak zatiaľ sú tak asi 50 na 50. Akt o súkromne na internete presne o tomto niečo, o takomto niečom hovoril. A ja by som chcel teraz e, spomenúť jednu ďalšiu vec. A to, že by sme mali hovoriť v tejto legislatíve o úrovniach certifikácie. Teda o tom, či zavedieme určitú miernejšiu certifikáciu, ktorá bude platiť, dajme tomu, pre spotrebiteľov a nejakú vyššiu úroveň, prísnejšiu úroveň, ktorá bude platiť v podnikom e, prostredí a tretí úroveň, ktorá bude platiť, dajme tomu, pre e, štátne orgány a inštitúcie. E, v prvej časti zasadnutia sme však položili jednu otázku, ktorá sa týkala systému certifikácie vnútroštátnych, ktoré existujú, a čo sa stane, ak bude zavedený európsky certifikát a um, ako teda dopadnú tie vnútroštátne. Bude možné tieto vnútroštátne systémy, ktoré prakticky všade na svete fungujú, nahradiť tým, takýmto systémom. Výmena informácií totiž je celosvetová, čiže tu ani nie je možné ju regulovať len lokálne. A možno by sme mali nechať otvorenú tú otázku, či chceme pracovať na nejakom certifikáte, ktorý pôjde nad rámec Európskej únie, alebo možno by o tomto mohla rokovať Európska únia napríklad z USA a Čínou. Ďakujem veľmi pekne, drahý kolega. Myslím si, že je veľmi dôležité, aby sme rozlišovali medzi certifikáciou, dajme tomu, pre jednotlivý osobný počítač a certifikáciou pre jadrovú elektráreň. Teraz sa EKR pán Tošinovský. Ďakujem veľmi pekne. Ja by som chcel nadviazať na to, čo povedal kolega, pretože u mňa sa vynára jedna veľká otázka a to, čo certifikovať, kde je tá úroveň, pretože v komerčnej oblasti som presvedčený o tom, že certifikácia je tiež e, istý produkt marketingu a e, ukážkou je práve Symantec, pretože e, na tomto čiastočne stojí jeho podnikateľský model ochrany na udelovaní certifikátov, ale to, čo je pre mňa veľkou otázkou, ako spomínali aj ostatní kolegovia, kolegyňa kolegovia, ako rozlíšiť v tom verejnom priestore certifikáciu tak, aby sme ten systém nepreťažili príliš zložitou byrokraciou a zároveň, kde nájsť to, to rozdelenie medzi vnútroštátnymi certifikáciami a kde ísť do tej európskej certifikácie, lebo ide o naozaj veľké prostriedky. A po tretie, mám otázku, ktorá ešte nepadla. Ehm, tu chýbala jedna vec a to informovanosť e, ľudí aby sa príliš nespoliehali na to, že sú chránení aj za hranice svojej neznalosti, tak povedať. Lebo tieto systémy môžu byť nebezpečné. Pripájanie sa, pripájanie počítača k internetu, toto je vec, ktorá môže viesť aj k problému a preto by sme ľuďom touto certifikáciou nemali dávať nejaký falošný pocit e, istoty. Toto je tiež dôležitý aspekt certifikácia a ja si nie som v poslednom čase istý, či toto povedomie je dostatočné. Ale každopádne veľmi pekne ďakujem za zaujímavé príspevky. Ja ďakujem vám, pán kolega. A teraz dáme slovo zast zastupkyni Alde, váženej kolegyni Kai Kalas. Takže mám otázku pre posledného rečníka. Na prievysvitke ste hovorili o tých certifikačných systémoch a povedali ste, že Európske nariadenie o súkromí nejde správnym smerom, takže ma zaujímala jedna vec. Chcem ešte povedať, som bola spravodajkyňou pre smernicu o elektronickom súkromí v tomto výbore a my sme to vynechali, pretože sme vedeli, že už sa blíži balíček o kybernetickej bezpečnosti, takže nedávalo zmysel to tam duplikovať. Ale ma... Som mala jedna vec, mohli by ste sa vyjadriť e, k nariadení o elektronickom súkromí v súvislosti s kybernetickou bezpečnosťou? Ďakujeme. To je skutočne dobrá otázka. Teraz, je tu ešte od, okrem pána Albrechta niekto iný od zelených, kto by sa chcel vyjadriť? Za GUE som tu ja. FDD. Je tu niekto za e FDD? Kto by sa rád vyjadril? Nie, ďakujem. ENF. Chrysel Levašelie. Leševalie. Už odišla. Dobre, takže druhé kolo. A Prosím, pán kolega Rybiš. Ďakujem pekne. Myslím si, že pre nás, pre všetkých, táto téma je dôležitá, keďže tu hovoríme o rámcových podmienkách do budúcnosti. A my, čo týka STOA, v Európskom parlamente toto je panel pre Eh, hodnotenie vedeckých technológií, tak tam sme teraz zadali veľmi eh, obširnú štúdiu. No a na tejto štúdii môžeme dobre poukázať na to, kde ležia problémy. A ide tu o to, aby sme v rôznych kategóriách našli eh, typy certifikácie, či teraz sa to týka napríklad obsahu, chceme vedieť, aké algoritmy sa tam používajú a kde sa bude používať umelá inteligencia. No myslím si, že pre spotrebiteľa je extrémne dôležité tu mať transparentnosť. Myslíte si, že dobrovoľné certifikačné systémy môžu motivovať zákazníkov, aby si kupovali produkty, ktoré sú na európskej úrovni certifikované. Sú rôzne testovacie časopisy, ktoré o tomto transparentne podávajú správy. No a myslím si, že súčasné stimuly by mohli dávať zmysel v tejto oblasti. Ďakujem. Áno, to je tiež zaujímavá otázka. Je tu ešte niekto ďalší, kto by chcel hovoriť na túto tému? Už nikto? Dobre, takže odozdám slovo naspäť pánu Fadžolimu a pánovi Kancosovi na 5 minút, aby sa vyjadrili ku všetkým vašim otázkam. Pán Fadžoli ako prvý. Máte slovo, prosím. Ďakujem. Takže budem hovoriť o, po taliansky, aby to nebolo také... Ja budem hovoriť trochu pomalšie. Takže malo by to byť záväzné. Myslím si, že na veľmi rizikových trhoch Napríklad v oblasti bankovníctva alebo zdravotnej starostlivosti už tam sú určité požiadavky na certifikáty pre služby a produkty, ktoré by mohli mať dopad na e, zdravie občanov alebo ich bezpečnosť. A tretia otázka prístupu k rizika. Myslím si, že určite tam potrebujeme certifikáciu a na druhej strane by vás to nemalo vylúčiť z trhu. Certifikácia na európskej úrovni by nemala viesť k fragmentácii k dotočným nákladom. Myslíme si, čo týka ďalšie otázky, či už tu máme trh, či môže byť úspešný my ako asociácia, ktorá teraz spolupracuje s univerzitami, s verejnými orgánmi, tak vždy dostávame takéto požiadavky. Ľudia chcú byť pokojní, chcú mať istotu v súvislosti s produktami a službami, ktoré majú k dispozícii. Toto je samozrejme určite zaujímavý trh. Máme tu e, celý rad požiadaviek, napríklad čo sa týka cloud computingu, tam už sa toho robí veľa, ale ešte by sa mohli podniknúť ďalšie kroky. Ďalej, ten prístup založený na riziku. My sme absolútne presvedčení, že sú tu rizika, ktoré súvisia s tým, e, s tou úrovňou e, o uistenie alebo istoty. Na jednej strane môžete mať počítač napríklad aj v eh, jadrových elektrárniach. No a certifikácia pre takýto počítač je úplne iná než eh, pre nejaký počítač, ktorý používam ja doma na osobné účely. A taktiež tam môžu byť eh, rôzne dohľadové, dozorné systémy. Aj v Taliansku máme viacero prípadov, kde sa o tomto hovorilo používateľia musíme vždy vidieť všetko v kontexte. No a čo sa týka certifikácie, tak tá vždy súvisí samozrejme s cieľom, s používaním tej služby alebo produktu. No a určite je to treba všetko definovať. Ďakujeme. Teraz pán Chancos. Takže ste posledným expertom, ktorý bude hovoriť. Ďakujem. Je tu príliš veľa otázok, takže ehm, posnažím sa ich trochu skomprimovať. Dámy a páni, vyzerá to tak, že v tejto diskusii miešame dohromady tri rôzne veci. Certifikáciu, to je jedna špecifická vec, Ďalej základné bezpečnostné požiadavky, to je druhá vec, ktorá má taktiež určité, e, určitý význam. A potom označovanie. Ľudia hovoria o svete, ale o sveta väčšinou neprichádza vo forme certifikátu. Certifikácia to je len nejaké označenie, oškrtnete nejaký štvorček. No a potom je samozrejme treba šíriť osvetu ohľadom toho, ako čo funguje, ako ktorý produkt funguje. A taktiež o bezpečnostných um, aspektoch. Ja som Greg a preto mám rád históriu. Keď sa pozrieme na históriu, tak sa dozvieme, že v Európe už existujú certifikačné systémy, ako napríklad spoločné kritéria, ktoré sú veľmi dobre rozvinuté a kto ich používa? Používajú sa len vo vojsku, v armáde a to preto, že oni potrebujú takýto, takúto vysokú úroveň a možno aj oni ich niekedy nepoužívajú úplne radi, pretože vedia, že ten e, systém je veľmi rigidný a nemenný. Predstavte si, že potrebujete nejak, príklad, nejak lekársky prístroj na vysokej úrovni, tak určite samozrejme tam treba certifikácia, ale môže tam dosť nejakému problému. Možno máte s tým nejaké skúsenosti. Možno sa vám tiež stalo, že je tu certifikácia nejakého produktu, ale potom nemôže byť aktualizovaný, lebo by sa musel vydať nový certifikát. Takže toto sú praktické problémy, ktoré sa objavujú v súvislosti s certifikáciou. Taktiež, aké to znamená náklady? Pokiaľ certifikácia nás bude stať e, milión eur, a to si nevymýšľam, tak predstavte si, že máte certifikovať nejakých 200 produktov, tak to je 200 miliónov eur, kto to zaplatí? A čo to znamená pre našu konkurencieschopnosť pre malé a stredné podniky. Samozrejme, vy chcete mať aj celkový európsky trh, takže potrebujeme prístup založený na riziku. Áno, samozrejme, preto som vám ukázal tie presvietky s tými rôznymi úrovňami bezpečnosti, lebo nemôžete očakávať, že sa bude certifikovať rovnakým spôsobom napríklad nejaký jednoduchý prístroj, alebo na druhej strane nejaký hlavný počítač školy, ktorý kontroluje jadrovú elektráreň. Myslíme si, že by tá certifikácia mala byť dobrovoľná? Áno, myslíme si, že áno. Pretože napríklad e, smernica e, NIS e, má takéto základné ustanovenia, takže otázka je, ako vytvoríte trhové stimuly, ako presvedčíte ľudí, aby chceli získať takúto certifikáciu. Dám vám konkrétny príklad. Momentálne na všetkých trhoch na ktorých som aktívny, sa hovorí o GDPR a mnohí zákazníci prídu a povedia, dajte mi tú úroveň garancie, ktorú potrebujem k GDPR. Toto je medzinárodne, máme tu mm, medzinárodne uznávané certifikáty v tejto oblasti a toto samozrejme prináša peniaze, pretože všetci musíme zaručiť, že to bude riadené trhom. Ide tu o to, že musíme zaručiť, že trh bude chcieť niečo podporovať a rozvíjať, tak aby sme len nepovedali, dobre, toto sa regulovalo, už však to zostane na veky. No a dúfam, že som zodpovedal tú otázku ohľadom záväzné, nezáväzné. Ja by som chcel nezáväznú certifikáciu, ktorá bola potom prijatá trhom. Čo týka Číny a ďalších krajín, majú certifikáciu v Číne? Áno. Snažia sa medzinárodní hráči Eh, rešpektovať tieto štandardy. Ja si myslím, že mnohí medzinárodní hráči majú trochu problém s dôverou v túto certifikačnú schému. Takže toto treba zobrať do úvahy. Čo sa týka certifikácie, tak tu hovoríme o rôznych úrovniach. Áno, keď sa pozrieme na certifikáciu, tak aby bola schváliteľná z, z trhového pohľadu, tak to musí byť celoeurópska. Nemôžeme to robiť ináč v Nemecku, inak vo Francúzsku, inak v Portugalsku. Pani Kalas, čo týka elektronického súkromia, ja sa obávam, že toto sú obavy, ktoré vyjadril priemysel v e, tejto súvislosti. Mám tu článok 6 a 8 prístup e, k určitým prístrojom a tak na účely kybernetickej bezpečnosti, taktiež spracovanie údajov v tejto súvislosti, samozrejme tam musí byť zaručená korelácia. Takže počul som, čo ste povedali hľadom označovania certifikácie, ale sú tu ešte ďalšie obavy, ktoré bolo vyjadrené v tomto zmysle. Pán predseda, myslím, som vyčerpal celých 5 minút. Ďakujem. A teraz pani Despina z panu, ktorá už začala hovoriť aj k druhému panelu, ale žena má vždy slovo na záver, takže máte teraz slovo. Ďakujem, pán predseda, ďakujem, že opäť dávate slovo. Takže najprv sa hovorilo o úlohe emisí v certifikačnom kontexte, teraz sa hovorí o navrhu, e, navrhovaní systémov. Takže hovoríme tu o schéme dobrovoľného osvedčovania, takže komisia nenavrhuje, že by všetky produkty, všetky služby mali mať takúto certifikáciu. My začíname týmto prvým krokom, pretože by bolo veľmi ťažké definovať trh e, z kybernetickej bezpečnosti a v podstate ide o to, že trh sa musí rozhodnúť, kde potrebujeme kybernetickú bezpečnosť prioritne a na tomto základe sa potom tie schém budú rozvíjať. Predstava nejakého rámca, kde by sa toto malo e, vyjať, je taká, že tam musíme určitú, určitú mieru flexibility, bude to dobrovoľné, nebudeme presadzovať tieto systémy, lebo pokiaľ schválime vykonávacím aktom e, takýto rámec, tak samozrejme na to treba dohliadať zo strany e, dozorného orgánu a členské štáty budú musieť vytvoriť rovnaké podmienky pre všetkých a nejaký systém, prostredstvom ktorého toto certifikovanie sa bude presadzovať, bude sa možno napadať, pokiaľ tam nebudú pravdivé informácie. Čo sa týka národných certifikátov v rámci nášho návrhu, čo sa s nimi stane? Hneď ako budeme mať európsku schému, národné osvedčenia pre ten istý typ služieb alebo produktov po teda uplynutí ich platnosti prestanú e, platiť, tak aby tam nedošlo k duplicite lebo práve tomu sa snažíme vyhnúť v rámci nášho návrhu. Čo sa týka viacerých e, úrovní e, garancie, chcem povedať, že náš návrh má tri, obsahuje tri rôzne úrovne e, garancie, no a v neposlednom rade, čo týka tých štandardov, nič nebráni tomu, aby táto schéma bola vyvinutá v súlade s medzinárodnými štandardami náš návrh môže viesť v takej situácii, kde v Európe bude trh, ktorý bude konvergentný s medzinárodnými trhmi, práve preto, že v určit, prípade určitých služieb a produktov máme medzinárodné štandardy, taktiež to môže podliehať viacerým jurisdikciám. A toto už sa teda deje presne z tohto dôvodu, pretože je tam takáto flexibilita poskytovaná. Dúfam, že som sa vyjadrila ku všetkým vašim otázkam. Ďakujeme. Chcem poďakovať všetkým rečníkom, lebo mm, bol by, by bolo potešením byť predsedom tohto panelu, týchto dvoch panelov. Chcem poďakovať kolegom, ktorí prispeli do diskusie, predovšetkým pani panu, poslednej rečničke, ktorá nám vysvetlila, ako uvažuje komisia. Toto je veľmi dôležité, na to nesmieme zabúdať. Ďakujem. A teraz sme dokonca získali asi 8 minút, pokiaľ chcete protestovať. A pokiaľ nebudete protestovať, tak môžeme prejsť priamo k ďalšiemu bodu, ktorý je veľmi dôležitý a ktorý nám uvedie pani Angelika Niebler. Takže nechám rečníkom pár sekúnd, aby odišli a potom Pani Nibler bude pokračovať. Bude hovoriť o misii výboru ITRE do ENIZY. Well, as an introductory remark. Takže len tak na okraj by som chcel povedať, že výbor ITRE vyslal dvojčlennú delegáciu do EU agentúry pre e, bezpečnosť e, internetu a internetových sietí od 19. 20. septembra 2017. E, kolegyne leteli do Atén. A teraz dáme 5 minút diskusí na túto úroveň. A najdôležitejšie je to, že Angelika Nibler nás bude informovať ohľadom svojich dojmov. Máte slovo. Pán predseda, vážení kolegovia, kolegyne, áno. Myslím si, že nepotrebujem dlhšie než 5 eh, minút. S kolegyňou Korofan Newhausen som bola 2 dní v Atenách. Tam sme navštívili agentúru ANISA. Viete, že my ako ITRE e, taktiež máme široké kompetencie v oblasti kybernetickej bezpečnosti, takže sme nehovorili len o aktivitách ENISI, ale aj o bezpečnostných aspektoch. A taktiež pravidelne každé dva roky tam chodíme na návštevu. Taktiež sme mali príležitosť sa stretnúť s výkonným riaditeľom ENISI, profesorom Udom Helmbrechtom Taktiež mali príležitosť sa stretnúť s vedúcim jednotky pre operačnú bezpečnosť, pánom ekonomou. Taktiež sme sa stretli s vedúcim kancelárie výkonného riaditeľa a taktiež sme hovorili s rôznymi zamestnancami NEC. Bolo to v podstate taká podniková schôdza, ktorá bola zvolaná a my sme mohli hovoriť aj o politických aspektoch ako Európsky parlament a taktiež predovšetkým za e, výbor pre priemysel. Mali sme dve hlavné témy, o ktorých sme hovorili potom čo teda prišiel návrh komisie hodom kybernetickej bezpečnosti, ktorý bol zverejnený. Takže to bola jedna téma pre rozhovor a taktiež sme sa informovali o tom, aké má ENISA školenia, akú majú osvetovú kampaň a taktiež téma e, kryptomien e, bola aktuálna. Kolegyňa Kora sa zaoberá touto témou e, v výbore pre hospodárstvo. No a takže len z mojej strany, čo ma zaujalo, mali sme pozitívny dojem z agentúry, aj personál je tam dobre vybavený, je tam veľa mladých ľudí, pracujú s nadšením. A taktiež sa mali tu to potešenie, že nám bola ukázaná ukážka toho, ako sa dá napríklad hekovať mobilný telefón, lebo mm, možno nie všetci si s tým robia až také starosti, takže ukázali nám, ako ľahko sa to dá urobiť a ako ľahko sa dá nahekovať aj počítač. Hovorili sme o blockchain a taktiež o kryptomenách a otázke ochrany údajov, elektronického súkromia sme diskutovali. Môžem sa pozrieť na konkrétne detaily našich rozhovorov, ale chcela by som na záver ešte to zhrnúť a povedať, že to bolo pre mňa veľmi zaujímavé a taktiež vzhľadom na tému kybernetickej bezpečnosti si myslím, že to prišlo v správny čas, že my ako výbory, ktoré sme sa pozreli do Enisy, do Atén a za celé tie roky Enisa zozbierala veľkú expertízu v tejto oblasti. Takže kolegovia na mieste nám tam ukázali, ako spolupracujú s orgán, národnými orgánmi e, bezpečnosti. A ešte na záver si myslím, že môžem povedať, že skutočne tento profesionálny prístup, ktorý sme tam zaznamenali, že toto určite nás povzbudzuje, aby sme chceli rozšíriť mandát NEC No čo týka teraz zdrojov, aj finančných, aj ľudských zdrojov. A veľmi podporujeme túto agentúru, mali by sme to dať aj naďalej najavo. A musíme teda vyslať tie správne, správne signály ako parlament. Takže kolegom môžem len odporúčiť, aby sa pozreli do Atén. A v oktobri tam bolo 33 stupňov bolo to tam skutočne pekné. Ja som z nich odletela v zimnom kabáte a tam sme pristali, bolo tam 33 stupňov. Takže chcem poďakovať ešte aj sekretariátu, ktorý to profesionálne zariadil. Takže v každom aspekte to bol veľmi príjemný výlet, veľmi príjemná cesta. Môžem povzbudiť kolegov. Choďte tam, pozrite sa do tej agentúry. Je to skutočne motivujúce vidieť, koľko expertízy, aké know-how tam eh, môžete vidieť. Ďakujem. So vielen Dank. Eh, gibt's eh, andere Bemerkungen von andere Kollegen? Oder... Ďakujem veľmi pekne, hovorí pán Kohliček. Ak má niekto nejaké otázky alebo pripomienky k misiám na pani Nibler, nech sa páči. Ďakujem. Hovorí pán Kelly. Som veľmi rád, že nás pani Nibler Venise reprezentovala a som si istý, že sa, mu to, že sa jej to tam páčilo. E, bola to veľmi náročná, veľmi informatívna misia, ako sama povedala. Padli tam isté požiadavky z jej strany čo by sme mali my ako EP robiť, aby sme im pomohli, aký je ich názor na nariadenie o ochrane údajov i privacy. Je to dobré, alebo sú tam nejaké nedostatky v našich návrhoch? A môžeme teda skonštatovať, že budeme vždy o krok vpred pred útočníkmi, ktorí by chceli našu bezpečnosť atakovať. No myslím, že to asi nikdy s plnou dôverou nebudeme môcť povedať, že túto situáciu máme úplne pod kontrolou. Ďakujem. Ďakujem. My by sme všetci e, radi e, navštívili Enisu a radi by sme sa pozreli do Aten aby sme e, si s tými mladými sa porozprávali aby sme navštívili tie zaujímavosti okrem tých siedmých pahorkov. Ďakujem pani Nibler. Ak nie je ďalší komentár, chcete zareagovať na pána Kellyho? Ďakujem. Pokiaľ ide o pamiatky, na tie sme žiaľ nemali časť. Dva dní vrátanie cesty, tak na to veľa času neostáva. Hlavnou výzvou pre Enisu v Atenách je nájsť kvalifikovaný personál, aj tí experti alebo ľudia s takýmto know-how sú veľmi nedostatkoví v celej Európe. aj finančne mať takýto personál je zložité a teda nájsť kvalifikovaných ľudí. To som ja pochopila z našej návštevy. My agentúru podporujeme, hovoríme o nej, ukazujeme, že existujú tie cvičenia, know-how, expertízy a tak ďalej, tá informačná kampaň na európskej úrovni. o kybernetickej bezpečnosti. To prvý, ale tým najväčším problémom je práve ten kvalifikovaný personál. To je, to, to je najdôležitejšie posolstvo. A dúfajme, že e, budeme, nájdeme dostatok mladých kvalifikovaných odborníkov, ktorí na pár rokov by šli do Aten pracovať. To je tá veľká výzva pokiaľ ide o nariadenie a ochranu údajov, tak sú spokojní. Pozorne sledujú, ako sa robí implementácia v členských štátoch a či môžeme povedať, že sme o krok vpred e, hackermi a zločincami, tak to sa určite s istotou nedá povedať ale našou požiadavkou musí byť, že to, čo je technicky možné a realizovateľné, aby sme sa o to určite pokúsili. Ale bolo by chybou hovoriť, alebo si myslieť, že budeme mať takú bezpečnosť, ktorá zabráni absolútne všetkým úspechom, pardon, útokom. E, musíme byť jednoducho realisti. To, čo agentúra už vytvorila, je veľmi solidné. Sú to mladí ľudia, je to aj preto zaujímavé, je tam veľa kolegov, ktorí, ktorí už roke, roky zbierajú know-how a expertízu. Takže je tam skutočne taká e, z mestského personálu tá kombinácia mladých a tých skúsených, to na mňa naozaj urobilo veľmi pozitívny dojem a mám dôveru, že keď sa to ešte posilní, tak to bude fungovať. Nájdu kvalifikovaný personál a dostanú finančné prostriedky. On nás ďakujem, hovorí pán Kohliček, kolegyňa. A teraz prejdeme na ďalší bod programu. Je už 17.05 takmer. ustanovenie programu rozvoja európskeho obranného priemyslu zameraného na podporu konkurencie schopnosti a inovačnej kapacity obranného priemyslu EÚ. Spravodajkyňou je pani Françoise Grostet. Rád by som pripomenul, že je to legislatívna priorita pre všetky inštitúcie. Na diskusiu máme hodinu. Ako prvá pani Grosted na 5 minút ako spravodajkynia. prezentovala hlavné prvky návrhu, potom tieňovi po dve minúty a potom výmena názorov, e, každý bude mať minútu. Zástupca komisie na záver, pani Grostet, by zhrnula svoje dojmy na záver. A začneme hneď. Merci beaucoup, monsieur le président. Ďakujem, pán predseda. pripomenula som kolegom, že komisia pred rokom schválila Európsky akčný plán pre obranu, aby stanovila opatrenia na posilnenie európskej spolupráci v oblasti bezpeč obrany a zvýšenie eh, konkurencie schopnosti európskeho obranného priemyslu. Eh, hlavným návrhom tohto programu je práve vytvorenie Európskeho fondu pre obranu na podporu investícií do spoločného výskumu a vývoja obranných technológií. V tomto fonde sú dve zložky. Zložka e, výskum, prípravné akcie už boli spustené a potom je tam časť kapacity a v tejto časti je aj tento program. Ide o 500 miliónov eur na obdobie 2019-2020 aby sme podporili spoločný rozvoj infraštruktúry a zariadení v obrane. Financovanie EÚ by bolo vo výške 20 e, pokrývateľných nákladov prototypov, ale mohlo by to ísť až do 100 v prípade štúdií a projekt môže dostať taký bonus financovania, ak išlo o stálu štrukturovanú spoluprácu, ak by išlo. Podľa mňa je tento program rozhodujúci pre budúcnosť európskeho obraného priemyslu a bezpečnosti. Všetci veľmi dobre viete, že naši spolupčania očakávajú od EÚ, aby sa silne angažovala v týchto otázkach, aby zabezpečila potrebnú bezpečnosť vo svete, nemusím vám to tu zbytočne vysvetľovať, ktorý je veľmi nestabilný. Očakávajú tiež od nás, aby sa spolupracovalo viacej, aby sme boli nezávislejší na medzinárodnej scéne. Takže nemôžeme nechať bokom túto príležitosť, aby náš priemysel bol inovatívnejší, konkurencieschopnejší a potrebujeme to naozaj. Tento program musí umožniť tiež mať väčšiu rozpočtovú účinnosť ako môžeme odôvodniť na jednej strane, že máme toľko bojových lietadiel, toľko rozličných fregát. Európa má dvakrát viacej e, prístavov na budovanie e, lodí a pritom USA má Eh, oveľa menej a má trikrát nižší rozpočet. Takýmto spôsobom by sme urobili jednak úspory v rozpočte a zároveň by sme mohli takto dosiahnuť viacej prostredníctvom Európskeho spoločného financovania. Tento program je aj spôsob, ako prispieť k strategickej autonómii Európy a vylepšiť súčasnú situáciu závislosti od tretich krajín Našim cieľom je posilniť priemyselnú a technologickú základňu obrany EÚ. A to sa prejavuje v štyroch konkrétnych iniciatívach. Poprvé, treba sa uistiť, že firmy, ktoré by poberali tieto financie a ich dodávateľia, subdodávateľia, sú naozaj kontrolované európskymi firmami. To je otázka um, či môžu byť tieto výdavky odôvodnené a poskytnuté? Kritérium 50 európskych akcionárov, ako sa navrhuje, je podľa mňa príliš pohyblivé kritérium a veľmi ťažko sa dá splniť a tiež odôvodniť pre firmy v sektore, hlavne preto, že otázka účinnej európskej kontroly je ale kľúčová v tomto bode. Potreba efektívnej kontroly je E, známy napríklad v prípade leteckých spoločností. Ide teda o to, aby sme videli, kto, kto vlastne drží v rukách strategické rozhodovanie firmy a zanalizovať vedenie konkrétnej firmy. Po druhé, tá druhá iniciatíva, kedy sa smení efektívna kontrola alebo vedenie firmy, či napr- napríklad nákupom. Takže Firmy musia prijať také opatrenia, aby ochránili know-how a technológie firmy. Po tretie, musíme žiadať od komisie, aby identifikovala tie výrobky a technológie, pre ktoré Európa závisí od tretich krajín. To môže byť v rámci hodnotiacej správy programu. Je naozaj potrebné, aby sme vylepšili e, nezávislosť Európy. A štvrtá konkrétna iniciatíva ochrana výsledkov akcií, ktoré budú financované z tohto programu, aby neboli priateľné, e, pardon, prístupné všetkým. Všetkými týmito opatreniami ja si myslím, že môžeme zaručiť pre EÚ lepšiu nezávislosť. K malým a stredným firmám to je veľmi citlivá téma, ktorá zaujíma mnohé členské štáty. Myslím si, že MSP musia zohrávať významnú úlohu, či už priamo, alebo prostredníctvom veľkých skupín, pre ktoré budú oni subdodávateľi. A tam by som navrhla kategóriu projektov, ktoré budú špeciálne určené pre MSP a minimálne 10 celkového objemu projektu by malo podporiť eh, cezhraničnú časť eh, MSP. Otázka MSP je eh, rozhodujúca, aby maximum sa mohlo zúčastniť tohto projektu za podmienky, že projekty budú naozaj solidné a realizovateľné dlhodobo. A na to tieto projekty musia byť predstavené tromi firmami z dvoch rozličných členských štátov. Toto je minimálny prach na to, aby sme podporili čo najširšiu spoluprácu a čo najviac projektov. Viac, čím viac tento prach by, bude vyšší alebo bol by vyšší, tak by sme viacej ohrozili tento program aj nové priemyselné projekty všetky firmy, ktoré e, sú e, vynikajúce alebo excelentné v oblasti obrany a môžu sa zúčastniť toto kritérium excelentnosti a priemyselnej výkonnosti je podľa mňa e, podstatná záležitosť. Členské štáty sa budú finančne angažovať jednak v akciách programu a na to som navrhla, aby každý členský štát jasne vyjadril svoj záväzok písomnou formou Navyše um, obrana a bezpečnosť EÚ po roku 2020 si, e, myslím, bude skutočne závisieť od úspechu tohto programu. V roku 2018-2020 dávame do štartovacích blokov tento program alebo projekt a ak to bude dobre fungovať, tak následne môžeme uvažovať o konkrétnych projektoch pre bezpečnosť našich občanov. Urobila som naozaj rezume, aký je záujem alebo cieľ tohto fondu. ešte e, samozrejme som pripravená si vypočuť vaše otázky a pripomienky, ako ste pochopili ten časový rámec. Je to veľmi náročné, harmonogram na, a tlač, čas na nás tlačí, ja čakám na vaše otázky. Ďakujem e, za váš úvod a dúfajme, že kolegovia obmedzia svoje poznámky na dve minúty a ako prvý, kto zareaguje a bude mať slovo, tak to je kolega Poche. Sesendy, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda, pani spravodajkyne, kolegyne a kolegovia. Najprv ďakujem. Ďakujem snahu o vylepšenie programu Európskeho európskej obrany. Našim cieľom je, aby sa splnil cieľ tohto fondu, aby sa podporili európske firmy a aby efektívne členské štáty robili výdavky. Oceňujem, že spravodajkyňa cez pozmeňovacie návrhy urobila text logickejší a pripravila pôdu na mm, vyjednávanie e, s radou. Kladie sa dôraz hlavne na reálnu kontrolu rôznych firm, ktoré by sa programu mohli zúčastniť Dva body, ktoré by sa mali viacej zohľadniť. Nie sú tam adekvátne záruky pre účasť MSP, čo je podľa mňa výrazný nedostatok a rovnako nehovorí o, spôsobu, o spôsobe financovania, hoci pre EP to bude citlivá záležitosť. Predložím návrhy prospech motivácie členských štátov, aby sa vytvárali konzorcia, ktorých by sa zúčastnili MSP ako rozpočtový orgán nesmieme zabúdať, že komisia sa rozhodla krátiť nielen vesmírne programy, ale aj ICEF. A takže rovnako ako rozpočet budem žiadať, aby sa viacej využila nealokovaná časť rozpočtu, tak ako dnešnej, že to v návrhu. A ešte export výrobkov, ktoré budú spolufinancované. Vzhľadom na charakter výrobkov obranného priemyslu by mal existovať aspoň základný rámec obmedzení exportu. Odvolávať sa na národnú legislatívu alebo národnú kontrolu to nestačí. 13. novembra zastupcovia 23 eh, členských štátov sa zaviazali k ušej spolupráci v rámci SZBP a to by sa malo tiež financovať cez tento program. Ešte jednu vec. Úspešné fungovanie programov je v záujmu nielen občanov a bezpečnosti celej EÚ. Rozhodne tu nejde o obohacovanie niekoľkých vybraných zbrojárskych priemysel a v tomto pozícia EP musí byť veľmi silná, aby tento stav mohla skontrolovať. Ďakujem. Vidím, že sa zhodujete na podpore MSP, to je veľmi dobré. A teraz eh, je čas eh, na zástupcu pána Krasnodemského, zástupcu EKR. Prosím. Ďakujem. Aj my veľmi pozitívne vnímame návrhy komisie, ktoré sa týkajú. A je to sektor, ktorý sa musí rozvíjať. Myslíme si, myslíme si, že sa môže používať, keď sa využije maximálny potenciál všetkých aktérov EÚ, či už vo výskume, priemyselný potenciál celej Európy, nielen niektorých častí. Preto je dôležité zistiť, aká je priemyselná základňa v Európe, overiť jednotlivé jednotky, ktoré doteraz nemali možnosť sa zúčastniť veľkých medzinárodných projektov Myslím si, že text v súčasnej forme neberie dostatočne do úvahy rozličné historické podmienky, špecifika každej krajiny. Je tam otázka MSP a tu súhlasím s pánom e, Pechom a je tam tiež možnosť financovania. Pozmeňovacie návrhy pani Grosted neumožňujú úplne tento problém vyriešiť a ja sa obávam, že ak EP nepríde s istými zmenami v tomto texte, tak tento text bude podporovať veľké nadnárodné firmy, nie len niektorých partnerov. A došlo by k pomoci, ktorá by pomáhala len istej hrstke veľkých aktérov na trhu a preto je potrebné text vylepšiť v niektorých bodoch, napríklad kritéria pre financovanie. Bolo by potrebné dodať určité prvky, spôsoby spolupráce, podporovať tieto formy spolupráce. Treba mať udržateľnú priemyselnú základňu v Európe. Pre obranný priemysel rovnako potrebujeme rozšíriť definíciu aktérov, ktorí splňajú kritériá financovania a tam nesúhlasím niektorých bodoch so spravodajkyňou. Podľa nás treba brať do úvahy e, také firmy a takých aktérov, ktorí spolupracovali s našimi e, firmami je to otázka doplnkovosti a pre tie krajiny rovnako treba posilniť bezpečnostnú klauzulu a ujasniť úlohu niektorých firiem, čo môžu urobiť krajiny treti, pardon, firmy z tretich krajín a potom treba dobre aj geografické prerozdelenie na dobre využitie a realizáciu tohto programu. A teda potrebujeme aktérov, ktorí zastúpia všetky regióny Európy. Ďakujem vám, pán Grastodebský. Ďakujem ešte raz, ale možno ste nezaznamenali, že máte obmedzený rečnícky čas dvoch minút. Vy ste hovorili takmer 6,5, čiže to ste presiahli mnohonásobne. Ja vám ďakujem za trpezlivosť, pán predsedajúci, hovorí pán Krasnodebský. Teraz však dávam slovo zástupkyni Alde, alebo zástupcovi. Ďakujem pani spravodajkyni za kvalitu jej práce a dobrú spoluprácu, ktorú sme už nastolili. Podporujem návrh komisie v správnom čase a v správnej forme, pokiaľ ide o zvrchovanosť aj účinnosť obrannej politiky a v rámci Európy. Zdieľame názory spravodajkyne vo veľkej časti, ale niekoľko bodov by bolo treba zvorazniť. tá otázka efektívnej kontroly Európy a Európanmi firiem, čo môže byť ale zložité pre skupiny a firmy, ktoré sú na trhu a rovnako ako správa tých firiem a ďalší bod pôvod financovania. Myslíme si, že výbor pre rozpočet má zaujímavý návrh. Bolo by želateľné upresniť čísla a podmienky pre MSP a pre cezhraničnú spoluprácu a potom aj štatút EIB by sa mal zmeniť, ak by mala e, zasiahnuť aj do tohto programu a musíme byť veľmi prísni k tretím krajinám. Nejde tu o to, aby sme sa postavili proti našim e, spojencom a NATO, ale ide o niečo iné. My potrebujeme rozširovať našu priemyselnú základňu a obranu, keď už ak by sme neboli schopní zabezpečiť našu e, zvrchovanosť na národnej úrovni, tak treba túto časť budovať na európskej a to by sme mali podporiť. A mohol by to byť ako začiatok niečoho nového, čo by mohol nový VFR možno v budúcnosti splniť. Ďakujem. Ďakujem. Ďalej je zástupca zelených, pán Budikofer, prosím. Thank you, chair. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Nám sa veľmi nepozdáva návrh komisie, a to preto, lebo nejde dosť ďaleko. Účel tejto celej snahy by malo byť redukovať zbytočné výdavky a zvýšiť bezpečnosť v Európe zároveň. A ako práve povedali, povedal kolega, ide o zvýšenie efektívnosti, avšak tu sa to nedeje. A diskusia, ktorá tu prebieha, vedie k možno ešte negatívnejším dôsledkom tejto navrhovanej legislatívy. Kolegyňa a kolegovia tu hovoria o geografickej rovnováhe, čo nie je vec, ktorá prispieva nevyhnutne k efektívnosti alebo k podpore európskeho priemyslu. To by tiež nemal byť hlavný cieľ, to by tam nemalo byť, to by nemala byť tá motivácia. Hovorilo sa tu o participácii čo najväčšieho počtu členských štátov. To takisto nie je kategória, ktorá rieši priamo zvýšenú účinnosť alebo efektívnosť. Kolegyňa a kolegovia tvrdia, že by sme mali rozpútať novú vlnu dotácií v sektore obrany, ale my by sme skôr mali trvať na tom, aby sme dostali za svoje peniaze viac. To znamená neplýtvať peniazmi, využívať tie, ktoré máme efektívnejšie. Členské štáty dnes míňajú na obranu trojnásobok oproti tomu, čo e, Ruská federácia, bez toho, aby boli schopné sa vôbec postaviť tej sile RF tak, ako by možno chceli. Takže treba sa pozrieť realite priamo do očí. Tu nejde o politiku e, stredných a malých e, firiem. Tu ide o, ani o konsolidáciu obraného odvetvia, ale o efektívnosť. Ak nepôjdeme týmto smerom, tak by sme mali um, celú túto činnosť stopnúť už v zárodku. No a druhá otázka je, odkiaľ tieto peniaze pochádzajú. My redukujeme výdavky, ktoré by sa redukovať nemali a netrváme na tom, aby členské štáty liali peniaze do toho, do čoho majú, ak chcú podporiť e, tie stanovené cieľe. A po tretie, štruktúra štátnych orgánov vklada odvetviu alebo obrane takej príliš e, silnú moc do rúk v rozhodovaní o prostriedkoch, ktoré do nej plynú. A toto naozaj neprospieva neprospieva tomu cieľu znížiť plitvanie zdrojmi v obrane, ktoré by sa teda dali jednak využívať efektívnejšie. A po druhé, samotné odvetvie by sa mohlo um, zbaviť tejto právomoci rozhodovať o tom, kde sa tie peniaze budú, kde sa nimi bude presne plitvať. Ja si myslím, že ideme zlým smerom. Ďakujem veľmi pekne za vaše veľmi zaujímavé pripomienky. Vážený kolega, ďalším zástupcom, alebo teda rečníkom bude pán Neoklis eh, Silikiotis, predstaviteľ GUNGL. Ďakujem veľmi pekne. Keď hovoríme o európskom programe priemyselného rozvoja v obrane, toto je podľa mňa súčasť akéhosi širšieho, širšej perspektívy a štruktúrneho prístupu, ktorý by Európska únia mala uplatňovať. A ja si veľmi cením prácu, ktorú pani Grostet odviedla, aj keď s ňou nemôžem súhlasiť vo všetkých detailoch. Ak sa totiž pozrieme na návrh komisie, tak treba konštatovať, že neprebehlo také posúdenie vplyvov, ktoré by odôvodnilo naliehavosť takéhoto riešenia. Myslím si, že tu je cieľom podporiť strategické zámery spoločenstva. My tu hovoríme o 500 miliónoch eur. A mne sa zdá, že v čase krízy účet zaplatia najmä členské štáty. Ja si myslím, že by sme tieto peniaze mali využívať na to, aby sme reindustrio, reindustrializovali Európsku úniu, a to najmä krajiny na jej južnej periférii, ktoré utrpeli krízou a úspornými opatreniami. To sú práve tie krajiny, ktoré teraz eh, by mali byť reindustrializované. To je práve tá časť Európy, kde sú problémy s nezamestnanosťou. A tiež by sme mali investovať namiesto toho, aby sme peniaze len tak darovali e, obrannému odvetviu. Mne sa zdá, a bolo to povedané aj predo mňou, že peniaze pravdepodobne pôjdu od inakiaľ. Napríklad e, nástroj Connecting Europe. E, sú tu totiž časti Európskej únie, ktoré sú ako keby odrezané a peniaze e, v nástroji Connecting Europe, e, ktoré mali ísť na ich pripojenie. Teraz pôjdu na strategickú podporu, tzv. strategickú podporu obrany. No a teraz e, k tým dopadom stratégie v obrane. Toto nie sú peniaze, ktoré by mali ísť z komunitárneho rozpočtu. Máme samozrejme článok 174 ale ja sa domnievam, že to sú prostriedky, ktoré v konečnom dôsledku pôjdu z kapitoly, ktorá pôvodne mala byť venovaná na rozvoj. Teraz sa to presunie do obrany. Ale pozmeňovacie návrhy, ktoré boli predložené, podľa mňa nejak zásadne nezlepšujú túto správu a menom skupiny GUNGL, pokiaľ sa naši členovia nerozhodnú inak, budeme musieť hlasovať proti celej správe. Ďakujem veľmi pekne, drahý kolega. Teraz by som chcel poprosiť, či je tu nejaký, nejaký zástupca EFDD. Nie je ENF? Nie. Takže sa pustíme do druhého kola. Tentokrát jednominútové vystúpenia. EPP je spravodajkyňa, čiže... Spravodajkyňa, pardon, tá je jasná, tá sa vyjadrila. Nebojte sa, budete mať slovo. v, tejto, v tomto druhom kole budete sa môcť prihlásiť ako radový člen. To sú pravidla, s tým ja nič neurobím. Takže máme tu pána Šulceho ako prvého. Minúten, ale... <laughs> Tiež 5 minút? Chcel by som najprv poďakovať spravodajkyni za správu, ktorá sa myslím z veľkej časti je podarená. A čo týka nejakých vecí, tak napríklad 20 na výšenie tých eh, financií. To si myslím, že je dobré, to je určite krok správnym smerom. Mám tu jednu kritickú vec, o ktorej by som chcel diskutovať, možno aj zmeniť. Takže ten prístup, aby sa tam schválili, prijali len firmy v rámci EÚ, čo sa týka teda výskumu. Viem, že sú tam, že tam rôzny vojenský výskum a tak ďalej. Mali sme teda rozhodnúť, o ktoré konkrétne informácie pôjde, ale myslím si, že nie je dobre to takto príliš úzko obmedzovať. Mohli by sme si možno predstaviť, že know-how môže prísť spoza hraníc z tretích krajín. Môžeme s nimi pestovať nejakú spoluprácu. Takže možno členovia NATO, a mohli by si tam do toho pri, prijať aj e, tretie krajiny, ktoré sú súčasťou NATO. No a ďalej reciprocita, vzájomnosť, to znamená tretie krajiny, ktoré s EÚ a s členskými štátmi spolupracujú v rámci výskumu a taktiež by sme mohli e, tam schváliť aj ich e, výskumné programy, napríklad Singapur, Izrael, Južná Afrika, takéto krajiny. Takže možno to trochu rozšíriť, čo sa týka toho výskumu. Ďakujeme, pán kolega. Takže na plenárke by bolo nemožné hovoriť takto dlho, lebo teda tam sú to dve minúty. Teraz pán Hökmark. Thank you very much. Ďakujem veľmi pekne. Chcem poďakovať spravodajkyni. Um, a mám len jednu hlavnú vec, čo by som chcel povedať, a to, že európske obrané odbetvie by mala byť schopnosť a kapacitu na to, aby zabezpečilo eh, pre európsku obranu čo najlepšie systémy a produkty na zabezpečenie tých našich obranných potrieb pre naše spoločnosti. A toto je dôležitejšie povedať, než snažiť sa o najlepší výskum, vývoj, kompetencie bez ohľadu na to, ako alebo odkiaľ prídu. Dôležité je, aby sme v tomto prípade mali dostatočnú schopnosť a kapacitu v Európe A podľa môjho názoru je dobré, ak budú prispievať k schopnostiam a kapacitám Európy aj zahraničných aktorí. To je moje hlavné poslanie a myslím, že som udržal aj ten jednominútový čas. Výborne, ďakujem veľmi pekne. Hovorí pán predsedajúci. Teraz e, pán kolega Tošenovský. Ďakujem. Ja sa len stručne vyjadrím k financovaniu programov komisia hľadala zdroj tých fond, toho vytvárania fondov. Ale nesúhlasím s tým, že jedna tretina, teda tých 150 miliónov, je alokované, teda sú alokované z európskych kozmických programov. Tiež e, je znepokojúce to, že ide o program Galileo, ktorý vstupuje do záverečnej fázy dokončovania projektu a ja sa obávam, že potom budeme musieť hľadať e, zdroje prostriedkov tak ako vieme, že doteraz sa to s Galileom muselo riešiť. Pani spravodajkyňa celkom správne upozorňuje na to, že je potrebné hľadať synergie medzi obranou a vesmírnou politikou. K tomuto sa komisia minulý rok zaviazala. Takže táto synergia by mala prebiehať aj v rámci tohto programu. A ja si myslím, že komisia by mala v rámci tejto synergie pracovať na posilňovaní a neoslabovaní vesmírnych programov. Ďakujem veľmi pekne, pán kolega pekne povedané. Myslím, že súhlasíme s tým, že teda tí, čo prehovorili, že budeme musieť posilniť financovanie z iných zdrojov, než z existujúcich programov, ako je Galileo a iné. Hmm. Isté je to dôležité pre nás všetkých a myslím, že všetci povedali to isté. Is Mr. Eller. Ďalej, vážený pán kolega, môžete hovoriť. Môžete... Pán Eller, pokojne môžete hovoriť aj dlhšie. Takže ja po, sa pokúsim vyjadroviť. Nie je také ľahké sa pripojiť pánu Butikaferovi, ale musím byť pozorný a vylepšiť trochu túto diskusiu. V správe sa hovorí o tom, že treba sa poznať to, čo môžeme robiť. To je taký prvý krok aj v nadväznosti na to, čo už odsúhlasila rada. Tam sme to všetci e, odsúhlasili naraz. Tam sa rozhodlo, že tam nebude geographical balance, ale že tam bude globálna stratégia. My ako e, Európania máme ťažké rokovania s Američanmi, čo týka NATO, takže musíme e, plniť to, čo sa odsúhlasilo. Toto je ten prvý krok, sú to problémy, predovšetkým finančný problém, takže nemôžeme tu vymýšľať nejaké nové politiky a platiť to starými peniazmi, pretože všetkým pokiaľ ich nemáme, Napríklad v roku 2022 e, potom máme program e, vesmírnych projektov a tam tie peniaze potom už nebudú k dispozícii. Takže čo sa týka platieb a záväzku, tam to treba doriešiť. Druhá vec, tam tento návrh je dosť taký vágný, keď sa pozriem na úvodné ustanovenia, čo tam je ohľadom IP managementu alebo ohľadom alokačných systémov, alokačného systému tak tým nehovoríme, že parlament je pripravený takto postupovať. Toto je totiž veľmi politická záležitosť, ale taktiež je treba sa pozrieť na eh, IP rights, na mm, príslušné ustanovenia, ktorú už máme. Takže toto je také varovanie komisii skôr. Tretia vec, čo týka geografickej vyváženosti, aj tam je treba povedať, že je tam naformulované, na čo ten program slúži. A sú tam dve veci. Tí, ktorí pochádzajú z nových členských štátov a žiadali o to, aby taktiež to bolo pre nich prospešné, no aj treba povedať, že to bude k prospechu len tým, ktorí sú, budú aktívni v rámci európskej eh, bezpečnostnej a obrannej politiky. Takže neexistuje, aby nejaký štát si povedal, že toho nechce zúčastniť, ale chcel by peniaze pre svoj priemysel. Takže toto je, sú také európske stimuly v rámci spoločnej európskej bezpečnostnej a obrannej politiky. Druhá vec. Tu, tu sa trochu obávam jedné veci, ako to, si sa toho konkrétneho smerovania. Vyzerá to tak, že to bude veľa peňazí, ale mm, otázka je, na čo ich vynaložíme. Pokiaľ to bude nejaký taký vianočný stromček, nejaký dlhý zoznam, tak to nie je dobré. Treba sa pozrieť na to, čo je tam hlavné. Tá spoločná, bezpečnostná a obranná politika. Nemusíme financovať nejaké zahraničné e, zbranie alebo niečo podobné. Treba tie peniaze nasmerovať na dve, tri veci. No a aby som ešte kolegov ukludnil, je 80 e, tých peňazí prichádza zo strany členských štátov, takže týmto už v podstate musia byť tie členské štáty namotivované. No a my musíme tieto peniaze investovať. V opačnom prípade priemysel týchto členských štátov nedostane žiadne peniaze. Takže toto nie je, že my dáme 100% peňazí a e, každý si robte s nimi, čo chcete. Nie. Ide o to, aby každý sa aj v rámci rozpočtu správal určitým spôsobom, aby spoločne sme sa snažili, mali sme spoločný postup spoločne investovali do systémov, ktoré podporujú našu e, spoločnú obranú bezpečnostnú politiku, aby to nebol nejaký program dotácií pre priemysel na ľubovoľné účely. Takže myslím si, že by sme mali ale zraziť podpätky a povedať, že my chceme priniesť určité výsledky. A hovo, potom tam máme tých 500, e, prvých 500 miliónov a toto teraz nie je naša e, úloha. Najprv príde tá počiatočná fáza a potom prídu tie ďalšie. Ale je treba povedať, že toto nie je nejaký slúb, že budeme platiť naše cieľa v rámci obranej politiky z toho rozpočtu, ktorý máme teraz. To si myslím, že nie je dostačujúce. Ďakujem, pán kolega. Myslím si, že predovšetkým ten, tá poznámka o tom vianočnom zozname pre priemysel, toto je veľmi dôležitá poznámka smerom k spravodajkyni. No a ďalší na zozname rečníkov je pán je pani Dalange. E, ďakujem, to je určite jedna z kľúčových správ, ktoré bude musieť pani Grostet túto vypracovať v parlamente. vítam tento návrh správy. Dve veci. Prvá vec, účinná kontrola. Mali sme pozrieť na to, či tu ide e, napríklad o práva súkromného e, duševného vlastníctva a tak ďalej. No a druhá vec, ja z menšieho členského štátu a je mi jasné, že tento európsky prístup bude fungovať len pokiaľ každý bude mať pocit, že z toho niečo bude mať. Niektoré členské štáty chcú nakupovať americké stíhačky. Prečo? pretože potom za oplátku môžu tam napríklad vyrábať šrobiky do týchto uh, stíhačiek. Takže pokiaľ chceme budovať európske stíhačky, a myslím si, že by sme mali, tak by sme ne, to, že by sme nemali byť závislí od americké technológie, tak určite v našom záujme, aby čo najviac krajín do toho bolo zapojených. Napriek tomu, že možno pôjde o malé súčiastky, ale čím viac štátov bude tam aktívnych, tak tým väčšiu podporu bude mať na politickej úrovni zo strany členských štátov pre takýto typ programov. Takže možno by sme sa mali zamyslieť rozšírením tejto, tohto vzorca. Mohli by si povedať, že za každý, každú extra aktivitu dostať napríklad 2-3 financovania navyše. Takže buďme kreatívni. Toto boli moje dve pripomienky. Ďakujem. Ďakujeme. Dostali ste takmer dve minúty. Pani Moody, máte slovo. Ďakujem, ďakujem spravodajkyni za skvelú odvedenú prácu. Budem už len si opakovať to, čo podali ostatní kolegovia. Ale keď chceme dodať pridanú hodnotu na európskej úrovni, tak si myslím, že by sme mali za do úvahy dve veci. Predovšetkým e, je to účinnosť, ako tento program môže byť účinný, efektívny, ako kolegovia povedali, pokiaľ by sme to príliš nejak obmedzili, tak tam bude nižšia miera efektívnosti. No a druhá vec je načasovanie. A toto má taktiež totiž dopad na výsledky, pokiaľ sa to dívame dramaticky. Ale druhá vec, rovnako ako povedali kolegovia v súvislosti s rozpočtom, a že budeme brať peniaze z iných programov, aby sme ich dali sem Myslím si, že my ako parlament, keď sa to v minulosti dialo, tak sme zakročili a musíme to urobiť aj teraz. Ďakujem. Ďakujeme. A teraz pán Werner. Pani Werner. Ďakujem aj milá kolegyni Grosted za návrh správy, ale musím povedať, že Nezdielam to nadšenie kolegov. Silnejšia integrácia v rámci obrannej politiky to je nesporne dôležitý cieľ EÚ. A my sme toto vždy podporovali v našej politickej skupine. Užšia spolupráca e, v tomto rámci, ktorý bol súhlasený pred pár týždňami, to, tu vítam. A skutočne sú tam drahé dvojité štruktúry. Určite by sme mohli tie peniaze členských štátov využívať účinnejšie a lepšie, pretože to sú celé miliardy, o ktorých tu hovorím. Ale podľa mňa tu nejde iba o peniaze. A preto, čo sa týka zdieľania kapacít, to by sme mali podporiť. Aj by sme mali e, odstrániť byrokraciu, byrokratické prekažky, No ale mám tu veľký otáznik v súvislosti s tým, že sa dajú k dispozícii takýmto spôsobom peniaze EÚ. Takže článok 173, ten je dosť slabý, nedostatočným právnym základom. Je to otázka, akým spôsobom sa prostriedky budú vynakladať na tieto projekty. Dávame miliardu a pol z ruky len tak, aby sme si to mohli presne sami určiť. Okrem toho, čo už povedali viacerí iní kolegovia, to, že z programu ako nastrostáme Európu a Galileo, že by sme tam vyberali peniaze, to si myslím, že nemôžeme podporiť. Mali by sme znovu diskutovať o celom tom projekte. Ďakujem. Ďakujem, vážna kolegyňa. Aj vy ste hovorili trochu dlhšie monsieur le président. Ďakujem, pán predseda. Pani Alio Keď sme pred rokmi vytvárali Európsku agentúru pre obranu, mali sme podobnú diskusiu, niekoľko poznámok. Áno, 500 miliónov eur nie je veľa je málo, ale to už ide o podporu účasti členských štátov a tí, ktorí hovoria áno, aby to bolo všade. Dojde k prerozdeleniu financií za podmienky, že ich členské štáty sa tiež významným spôsobom financovania zúčastnia. K peniazom pripomínam, že ak e, vezmeme z iných položiek rozpočtu, obranný priemysel, to sú stovky tisícov pracovných miest a mnohé firmy v početných regiónoch EÚ. Tiež pripomínam, že ide o duálny výskum, je to výskum pre obranu, ktorý je, ale potom má aj dôsledky implikácií a využitia aj v civilnom sektore. A keď ste hovorili o Galileu a iných, v tomto programe je segment, ktorý sa používa na obranu a preto si myslím, že dnes EÚ má všetky potrebné technologické kapacity, know-how, personál, aby sme boli na špičke. Snaží, stačí sa len prezrieť, aké sú naše výrobky Rafal, Tiger a tak ďalej na to, aby sme potvrdili, že tie kapacity a možnosti tu sú, bez toho, že by sme mali potrebu robiť aliancie s inými krajinami, ktoré majú tiež isté závislosti. Ďakujem. Mark, le Uh, now it's turn for represent- a teraz bude hovoriť zástupca komisie. Chcem vás požiadať, aby ste hovorili 3 minúty. Ďakujem veľmi rýchlo. Tri body, ktoré sa tu spomenuli. Poberatelia tohto programu. Cieľom komisie je zvýšenie konkurencie schopnosti priemyslu a poberatelia musia byť firmy, a konkurencieschopnosť európskeho priemyslu to je ten cieľ a preto máme striktné kritéria pre poberateľov, užívateľov programu. 50 je návrh komisie a chápeme, e, že niekto by mohol inak pristupovať k efektívnej kontrole. Je to zaujímavé stopa a sme pripravení na tom popracovať. Druhý bod. MSP a eventuálni poberatelia a midcap. Cieľom je podporovať nielen niekoľko veľkých firiem, ale vytvoriť také projekty, ktoré by sa týkali všetkých e, firiem malých, stredných aj tých mikro. A to by znamenalo, že selekcie e, by sa robila na základe excelentnosti a závisí od členských štátov a firiem, aby predkladali projek- projekty. a tieto predložia dobré projekty, ktoré sa budú vyberať na zá- základe excelentnosti, tak každý bude môcť poberať e, financie z tohto fondu. Vzhľadom na špecifické skúsenosti MSP, to je priorita pre komisiu a my sme absolútne otvorení tomu, aby sa text v tomto aspekte vylepšil. Je to extrémne dôležitý bod aj pre radu, takže sme ochotní túto časť vylepšiť. Posledný bod. Rozpočet a napojenie na vesmír. Nachádzame sa v ťažkej situácii. Sme v inštitúcii, kde sa hovorí, že treba využívať eh, len fondy. Jedna eh, inštitúcia hovorí, že eh, treba tie financie pre, prealokovať, iní hovoria, že treba používať peniaze, ktoré sú k dispozícii a my musíme nájsť e, potrebné pertinentné riešenie. Pokiaľ ide o vesmírny výskum, tento program v oblasti obrany môže získať finančnú podporu vo všetkých oblastiach, hlavne vo vesmíre prepojenie obrany a vesmíru je čím ďalej tým jasnejšie, takže projekty vo vesmírneho charakteru by mohli poberať financie aj z tohto programu, ak predložia patričný projekt a tieto projekty budú samozrejme potom analyzované s veľkým záujmom v Európskej komisii. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem, hovorí pán Kohliček. A teraz pani spravodajkyňa ak by ste mohli urobiť e, stročné rezume všetkých poznámok. Ďakujem všetkým kolegom, ktorí vystúpili. Dobre som si vypočula vaše poznámky a budem sa snažiť zhrnúť aj jednotlivé témy, o ktorých sa diskutovalo financovaniu máme 500 miliónov eur, tak ako to navrhuje komisia. Členské štáty, ako povedala kolegyňa, členské štáty musia tiež prispieť a 102 miliardy na obdobie 2019-2020 tieto musia dať členské štáty a to znamená, že áno, budeme potrebovať dobré projekty. Ja chápem, že niekto je znepokojený, že by išlo financovanie len toho či ktorého členského štátu a že musia byť. Ale môžete si byť istí, že to, čo bude dôležité, bude kvalita projektu a že každý členský štát, ktorý bude schopný predložiť kvalitný projekt, tak dostane financovanie. Ide o doplnkové financovanie. To nejde o peniaze, ktoré by mali nahrádzať projekty, ktoré členské štáty by mali mať eh, vo svojej obrane. A pokiaľ ide o to európske financovanie, ja viem, že výbor pre rozpočet sa vyjadrí a to jednoznačne a veľmi silne a oni nechcú stiahovať financie z existujúcich programov ja to chápem veľmi dobre, ale podľa mňa je potrebná rovnováha v návrhu financovaní, teda že niektoré rozpočtové riadky by sa mohli využiť, pretože sú doplnkové a týkajú sa aj e, časti, e, ktoré by sa teda tak, ako má dopad obrana na civilný sektor a podobne, že sú určité marže ale ja by som počkala na stanovisko výboru rozpočet a na stanoviska všetkých, ale ja viem, že rozpočet príde so silným návrhom a tam budeme rokovať. Možnosť MSP alebo firiem zo stredných príjmov, aj ich sa to týka, by sa mali zúčastňovať. Podľa mňa je to rozhodujúce, veľmi dôležité, ale geografické kritérium by nemalo byť geografické. Tie kritériá sú kritériami excelentnosti, konkurencieschopnosti a kvality projektu. A ja žiadam len jednu jedinú vec, a síce, aby všetky členské štáty sa zúčastnili, to je rozhodujúce pre úspech takéhoto druhu projektu. Ja viem, že sú MSP alebo firmy so strednými príjmami v každom členskom štáte, ktoré sú schopné využiť financovanie tohto typu, ak tieto firmy e, vychádzajú zo svojich skúseností a excelentnosti. Pripomínam tiež, že ide, a povedali ste to viacerí z vás, ide o to, aby sme boli účinní účinnosť, to je podstata tohto projektu. A preto by som požiadala všetkých kolegov, aby na to mysleli. Chceme konsolidovať európsky obranný priemysel, priemysel, ktorý by mal byť inovatívny, absolútne inovatívny a, a účinnejší. behám očami po mojich poznámok, poznámkach a snažím sa zachytiť alebo reagovať na všetkých rečníkov, že aby sme tu neboli ako Ježiško odpovedať na vianočné želania všetkých. No samozrejme na obdobie 19-2020 budeme si musieť zadefinovať priority, ale už na úvod som povedala, je dôležité, aby Európska komisia nám jasne povedala, kde sú priority a tam by sme mohli e, byť účinnejší. Záverom, rada by som ubezpečila, myslím, že kolegu Silikiotisa, ktorý vravel, že netreba brať financie z rozvojovej pomoci, to vôbec nejde, to vás môžem uistiť, nebude sa to robiť. Myslím, že som prebehla všetky otázky približne, alebo tie podstatné. Väčšina kolegov sa venovala takmer vždy e, viac, rovnakým bodom. V každom prípade som k vašej dispozícii, kolegovia, počkam na vaše pozmeňovacie návrhy, aby sme pôvodný návrh vylepšili. Čo by som si želala, aby sme skončili, a ja som skutočne všetkým k dispozícii, aby sme diskutovali na základe ich pozmeňovacích návrhov a je dôležité, aby parlament mal veľmi silné stanovisko, aby sme mohli čo najlepšie rokovať s radou, lebo tam budú určite rozdielne názory medzi radou a nami. A ak budeme mať silnú pozíciu a stanovisko, tak sa nám bude aj lepšie vyjednávať. Ďakujem všetkým. Merci, So I would like to conclude... Takže na záver naše diskusie by som chcel podať pár vecí. Prvé lehota na predkladanie pozmenujúcim návrhom je 13. Eh, decembra na obed. Takže 13. decembra 2017 potom diskusia o pozmenitých návrhu bude 11. januára 2018, verejné vypočutie 22. januára 2018, hlasovanie vo výbore ITRE pokladáme 21. februára a hlasovanie na plenárke bude podľa toho, na čom sa dohodneme, ako sa nám podarí splniť e, naše ciele. Samozrejme, budú tu ďalšie e, teda kroky. Nikto sa nechce e, vyjadriť. Takže o 9. 28. novembra, útorok, teraz zajtra ráno o 9. začneme schôdzo koordinátorov a o 10. začneme hlasovať o tomto obrovskom balíčku, ktorý sme si pripravili. Teraz vám prajem pekný večer. Ďakujem.